next result. Dear colleagues, the plenary meeting of the consultative forum... Kolegyne, kolegovia, je tu konzultačné fórum EASO, je to, eh, je to plenárne zasadnutie, konzultačné fórum, ktoré spája eh, občianskú spoločnosť, organizácia akademickú obec, eh, súdnictvo európskej inštitúcie, ktoré spolupracujú. Štvrté konzultatívne fórum EASO sa uskutočnilo v Bruseli 11. a 12. decembra. A teraz dávam slovo doktorovi Vysorovi, výkonnému riaditeľovi agentúry a rovnako predsedovi eh, konzultatívneho fóra EASO, aby nás informoval o, tejto, o tomto podujatí. Avšak, ak vám to nebude vadiť, tak tento bod skombinujeme eh, s prezentáciou pracovného eh, programu na rok 2015 Roberta Vysera, exekutívneho výkonného riaditeľa agentúry. No a potom, možno potom po tých dvoch prezentáciách doktora Vysera budeme mať čas na otázky a odpovede. Takže pán doktor, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička, a vážené poslanky, vážení poslanci. Je to pre mňa veľká česť, že opäť po včerajšku môžem pred vami vystúpiť a vyjadriť sa k dvom veciam, ktoré práve spomenula predsednička, To je pracovný program a konzultačné fórum, ktoré sa uskutočnilo minulý rok a hlavne vás informovať o plenárnom zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo v decembri minulého roka. Dovolte mi prosím vyjadriť sa stručne, pretože pracovný program ste všetci dostali. A dovolte mi využiť túto príležitosť, aby som povedal pár slov k všeobecným líniám, alebo, ak si to želáte, niečo k našej filozofii. Možno nie je úplne bežné e, vidieť európsky azylový systém e, takým pohľadom, ako ja to teraz poviem, pretože vždy e, sledujeme to, kde sa veci dajú zlepšovať. Ale keď sa na to pozrieme trochu s odstupom, tak Európsky azylový systém je spoločný systém a je úspechom. Dovolte mi citovať eh, jeden zdroj amerického generálneho riaditeľa Medzinárodnej organizácie pre migráciu. Ten nedávno povedal, že Európa má zďaleka najlepší prístup k azylu vo svete. No a to neznamená, že sa s tým môžeme uspokojiť, ale v každom prípade, vzorom na všetky pripomienky, na to nesmieme zabúdať. EASO je operatívna agentúra, ktorá pracuje v tejto oblasti a venuje sa implementácii spoločného azylového systému. Sme nástrojom európskej solidarity a jej organizácie. Tri úrovne, na ktoré sa sústredíme, sú nasledovné. Najskôr prácu v jednotlivých členských štátoch a ako chceme prispieť k snahám o harmonizáciu rôznych úrovní v členských štátoch. 13 členských štátov, asocio, e, teda 30 členských štátov, vrátane asociovaných krajín, spadajú e, do našej pôsobnosti a e, dve ďalšie, ktoré pravdepodobne čoskoro začnú s nami alebo sa stanú tiež členmi. Je to skutočne obrovská oblasť a veľa organizácií. Na to, aby sme zosúladili našu prácu, aby sme implementovali a dodržiavali legislatívu, ktorú vy, parlament, o ktorej rozhodujete, náš prístup je taký, že začíname od začiatku rovnaké školenia pre všetkých úradníkov a predstaviteľov celé EÚ. Keď idete do rovnakej školy, tak pravdepodobne sa naučíte tie rovnaké technické výrazy, naučíte sa rovnakému prístupu a v konečnom dôsledku vytvoríte rovnakú kultúru. No a práve sme prekročili počet 6300 pracovníkov a predstaviteľov, ktorí sme vyškolili, čo za 3 roky je veľký úspech, ak si uvedomíme, že celkový počet azylových pracovníkov v celej EÚ, nemáme úplne presné číslo, pretože je to pohyblivé, tak to by malo byť približne 7 tisíc. Takže sme na dobrej ceste. Po škole treba samozrejme pracovať Takže my poskytujeme a začíname minulý týždeň, sme finalizovali prvý nástroj, praktické nástroje pre každodennú prácu, aby sme podporili pracovníkov ich každodennej práci, aby skutočne dodržiavali postupy, zákony, legislatívu, ktoré musia implementovať. Po tretie, poskytujeme informácie, spoločné informácie pre krajinách pôvodu. Dôležitá pre Áziu je, sú informácie o krajinách pôvodu, spoločné hodnotenie a už mnohých, pre mnohé dôležité krajiny pôvodu už máme jednotlivé správy a snažíme sa dosiahnuť top 10 desiatich krajín pôvodu. No a čo sa týka úrovne pracovníkov, tak pracujeme na spoločnom prístupe, spoločné spracúvanie. Minulý rok sme spustili pilotný projekt. koncem tohto mesiaca začne, začnú ďalšie pilotné projekty. Rozhodnutia o azyle, žiadosti o azyl. To je všetko veľmi dôležité, aby sme budovali spoločné postupy a spoločnú prax v celej Európe. Rovnako sa zameriavame na úroveň členských štátov. Členské štáty členské štáty samotné, ako aj asilové inštitúcie v nich. Poskytujeme im spoločné informácie a spoločné analýzy jednotlivých trendov. Poskytujeme im spoločný podporný rámec a spoločné nástroje na implementáciu azylového aky. Chceme podporovať a umožňovať vykonávanie solidarity a zodpovednosť členských štátov. Ako som povedal, EASO je nástrojom solidarity. A solidarita nie je len o relokácii, distribúcii. Solidarita je aj o tom, čo je celý nástroj alebo skupina nástrojov. No a v tomto zmysle školenia napríklad je veľmi dôležitý bod solidarity Využívame odborníkov z členských štátov, školiteľov, tak, aby školili ďalších predstaviteľov v iných členských štátoch. Na operatívnej úrovni máme obrovský počet expertov z členských štátov, ktorí momentálne pracujú napríklad v Bulharsku, Taliansku, na Cypre a v Grécku. Na úrovni inštitúcií EÚ, na úrovni EÚ samotnej, výsledky spôsob, ako snažíme sa o podporu, je spoločnými aktivitami a operáciami na úrovni EÚ, to znamená celkovej úrovni, úrovni to znamená, vypracúvame e, výročné systémy podpory aj na úrovni členských štátov. Je to potrebné, práve som spomenul Bulharsko a ďalšie členské štáty. Podporujeme a koordinujeme externú dimenziu. Dôležité na tomto mieste je povedať, že zintenzívnime naše aktivity pri navracaní. A to viem, že pre parlament je veľmi dôležitý bod. No a teraz prejdem ku konzultačnému fóru, pretože na to, aby sme boli schopní toto robiť, nepotrebujeme len podporu členských štátov, inštitúcií a oficiálnych sietí. Dôležité je, aby prebiehal produktívny dialog s občianskou spoločnosťou. Občianská spoločnosť je veľmi rôznorodá situácia. Nie, sú to, nie je to len jedna alebo dve inštitúcie. Sú to mnohé mimovládne organizácie, hlavne v tej oblasti, ktoré sa my venujeme. A existuje množstvo organizácií, ktoré z rôznych uhlov a pohľadov sa venujú otázkam azylu a migrácie. Vo so všeobecného pohľadu, z genderového hľadiska, hľadiska ľudských práv a tak ďalej. A súčasne občianská spoločnosť je zorganizovaná okolo akademikov, vysokých škôl, expertov, rovnako súdov, ktorí sa tiež považujú z časti za občianskú spoločnosť. Takže my zapájame všetky tieto skupiny do našej práce a snažíme sa budovať otvorený dialog o našej práci. Využitím odbornosti a spoločnými diskusiami o tom, čo sa dá robiť. Občianská spoločnosť je veľmi rôznorodá a preto máme otvorený systém konzultačných fór. Každá organizácia e, môže komunikovať priamo s konzultačným fórom. Minulý december sa uskutočnila štvrtá výročná e, konferencia s občianskou spoločnosťou. Zúčastnilo sa na nej približne 100 účastníkov, ktorí sa aktívne zapájali do priebehu fóra na mnohé témy, 20 rôznych príspevkov, rôznych aktérov bolo na programe. No a okrem toho, dovolte mi povedať tiež niečo o samotnom konzultačnom fóre. Momentálne združujeme približne 70 organizácií, s ktorými konzultujeme na pravidelnej báze rôzne témy. Sme otvorení príspevkom a podnetom, ale súčasne máme aj jednotlivé konkrétne kanály. Jedna sa týka školenia, jedna eh, eh, neplnoletých, ďalej jednotlivých členských štátov o výmeny informácií. V tomto kontexte informácií o krajinách pôvodu. Som rád, že môžem oznámiť, že tento rok dúfam, že otvoríme verejný prístup k portálu krajín pôvodu. No a z hľadiska možností IKT dúfam, že sa nám to podarí tento rok sprístupniť a otvoriť. Rovnako sa angažujeme s občianskou spoločnosťou v problematike detí a neplnoletých a máme špecifické stretnutia s predstaviteľmi mimovládnych organizácií a občianskej spoločnosti. Takže toľko ku konzultačnému fóru. A v neposlednom rade môžem ešte raz zdôrazniť, že agentúra, ktorá pracuje v tejto oblasti, potrebuje zdroje na to, aby mohla vykonávať svoju činnosť. Na tomto ohľade som veľmi vďačný parlamentu a hlavne tomuto výboru za podporu ktorú v rozpočtových diskusiách minulý rok o rozpočte na rok 2015 ste preukázali a dúfam, že vás nesklameme. No a teraz som vám k dispozícii a rád zodpoviem na vaše otázky. Áno, ďakujem pekne. A teraz máme čas na diskusiu a príspevky jednotlivých poslancov pani Keller. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán Viser, za vaše úvodné slova. Mám niekoľko otázok, čo sa týka školení, o ktorých ste hovorili e, pre azylových pracovníkov, úradníkov. Myslíte, že sa dá povedať, že ste identifikovali niektoré členské krajiny, kde pôvodné školenia e, týchto pracovníkov boli nedostatočné, alebo sú nejaké iné členské krajiny, kde tie školenia dosahujú vynikajúcu úroveň. A ďalej, čo sa týka správ o krajinách pôvodu, mohli by ste nám povedať niečo k tomu, aké zdroje používate pre tieto správy, ako za akých odstupoch aktualizujete na základe akých kritérií tejto správy a rovnako, či správy členské štáty rešpektujú a používajú pri rozhodnutiach súvisiacich s azylom a ďalej, možno tak konkrétnejšie, ako v týchto správach hodnotíte situáciu Rómov a štátov Západného Balkánu, a keďže tiež e, sa diskutovalo o terminológii bezpečných tretich krajín, čo e, by ste podľa z vašich skúseností e, povedali k tomu, čo je bezpečná krajina. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne pani Mecola. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán Vyser, za vašu prezentáciu. A dovolte mi, aby som vám poďakovala za zorganizovanie konzultačného fóra. Ja som myslel, že tieto fóra sú nevyhnutné na zaistenie toho, že členské štáty, občianská spoločnosť a európske inštitúcie sa stretnú, aby preskúmali, preskúmali túto problematiku. Ja by som sa chcela spýtať na výber miesta podujatia, aby som sa chcela spýtať, prečo sa to uskutočnilo v Bruseli a nie v krajine, ktoré sídli ESO, čo je Malta. A vidí, je to trend, že veľmi veľa stretnutí a zasadnutí konferencií EASO sa uskutočuje mimo Malty a na to chcem upozorniť. No a k pracovnému programu moja otázka sa súvisí s relokáciou. Ako som už upozornila vo výbore, EASO má právnu povinnosť podporovať tieto aktivity. Dnes, keď Malta zachrání ďalších 85 osôb, ja by som chcela upozorniť, že relokácia je hmatateľná, konkrétna forma e, solidarity e, s krajinami, ktoré sú na periférii podľa vášho názoru, pán Vyser, myslíte, že EASO robí dostatočné aktivity, aby podporoval ten, túto koncepciu a čo sa dá robiť viac? Mohli, môžete nám poskytnúť istý prehľad o tom, čo členské štáty, s ktorými hovoril EASO v tomto ohľade, ako na to reagovali, a aké povinnosti z toho vyplývajú. Ďakujem pekne. Teraz pani Wikström. Ďakujem pekne. Ja vám, ja by som vás rada privítala a ďakujem vám za to, že ste sa podelili s nami o vaše skúsenosti. Vaša prezentácia bola veľmi dobrá. Ja by som rada uznala a poďakovala vám e, za tých 6500 predstaviteľov, ktorých ste vyškolili v priebehu troch rokov. To je skutočne výborný výsledok a objavili sa nejaké nedostatky, čo sa týka e, členských štátov pri poskytovaní e, úradníkov. A e, vidíte v niektorých členských štátoch neochotu zúčastňovať sa školení. A vo všeobecnosti my, naša skupina a tento výbor veľmi pozorne sleduje prácu EASO, ale my máme tiež istú tendenciu vnímať EASO ako nejakého spasiteľa. Vždy, keď niečo sa nepodarí, keď niečo chýba, sa objavia nejaké nedostatky, a tak ako sme na EASO a tvrdíme, že to je úloha EASO, aby pomohlo. No a rovnako musíme si uvedomiť, že vaše úlohy si vyžadujú značné zdroje. Dôležité je vidieť, či existujú tam nejaké nedostatky, medzery. Myslíte, že niečo alebo chceli by ste niečo ešte eh, pridať vašej činnosti, alebo niečo, čo by sme, na čo by sme sa mali viacej upriamiť. A ešte jedna vec. Ako som povedal, som veľmi rada, že ste prišli dnes, ale v ďalšom programe, v ďalšom bode programu budeme hovoriť o Frontexe a konzultačnom fóre Frontexa a ich tu bude zastupovať, ich tu budú zastupovať členovia konzultačného fóra. Je veľmi pekné, že ste tu, ale na budúce mohli by ste zvážiť, e, že vyšlete niekoho, kto je členom konzultačného fóra, pretože je veľmi dôležité, aby mimovládne organizácie udržovali svoju kvalitnú činnosť a mali pocit, že v tomto fóre sú potrebné a užitočné. Frontex môže slúžiť ako dobrý príklad. Takže možno by ste si mohli vypočuť, aké skúsenosti majú oni, že ich zastupuje organizácie, ktorá je členom ich konzultačného fóra. Takže ale ešte raz ďakujem za to, že ste prišli a želám vám veľa úspechov do budúcnosti. Ďakujem pekne. Pani Sipel, ako koordinátorka, chcete sa tiež vyjadriť? Ja by som sa rada sústredila na jednu otázku, pretože v debatách, v našich diskusiách o azyle a výzva s tým súvisiacím, my sa sústredíme tiež na otázku Stredomorí niektorí kolegovia samozrejme hovoria, že máme aj iné hranice, kde utečenci, žiadatelia o azyl, e, kde prichádzajú, máme krátku správu agentúry pre základné práva, ktorá nevždy sa implementujú správne všetky opatrenia v týchto situáciách. Mňa by zaujímalo, či by ste nám mohli poskytnúť viac informácií o zmenách na vonkajších hraniciach ako Rumunsko, Bulharsko, o číslach žiadateľov o azyl, či rastú, či sa situácia mení, aké sú rozdiely, keď opisujete, aké sú rozdiely eh, v situácii na týchto hraniciach a v krajinách eh, na juhu Európy. Ďakujem pekne. A pani Ferreira, ako koordinátorka, chcete sa tiež vyjadriť? Nie. Ďakujem veľmi pekne, nie. Pani Spinelli, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán Vyser, ďakujem pekne, pani predsednička. Mám dve otázky. Zaznela istá kritika voči vašej agentúre. Pani Wikström na to už poukázala. No a preto mňa by zaujímala vaša reakcia na túto kritiku. No a moja druhá otázka. V roku 2012 bola prijatá dohoda medzi EASO a Frontexom. A preto by som sa rada spýtala, pán Vyser, Vedeli by ste si predstaviť, že nejaký úradník, predstaviteľ EASO, bol prítomný pri záchranných operáciách Frontexu, aby zaistil, že žiadatelia o azyl majú práva, ktoré môžu uplatňovať, ktoré sú eh, chránené. Ďakujem pekne. Thank you very much. And Mr. Ďakujem pekne. A teraz pán Radev, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. V pláne na Európe... Vážený pán Vyser, v programe EASO na tento rok sa predpokladajú určité aktivity, vrátanie realizácie plánu na podporu Bulharska. Toto je program, ktorý bol uzavretý v minulom roku medzi EASO a Bulharskou republikou. Bulharsko 350 utečencov z iných členských štátov v tomto roku príjme na svoje územie. Očakávajú sa hlavne na jar ďalšie prílevy imigrantov. Čiže mám pocit, že pomoc z vašej strany je naozaj nevyhnutná. Poviete nám prosím, v akej fáze sa nachádza príprava a či ten plán naozaj bude realizovaný a pomôže našej krajine, aby dostala výzvam. Okay, and uh, the last person... A teraz pani Mejer ako posledná. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne, pán Vyser, za vaše úvodné slova. Mala by som viacero otázok. Viackrát ste povedali slovo solidarita. Prekvapilo ma to, pretože viac než 70% žiateľov o azyl príjma iba 6 krajín, čiže funguje tá solidarita v praxi? Vo vašom pracovnom programe som si ďalej všimla, že podporujete tretie krajiny. No a keď už je reč o solidarite, nemali by sme robiť viac preto, aby ľudia ostali tam, odkiaľ pochádzajú, podporovať tieto krajiny. Napríklad také bohaté štáty Perského zálivu, kde sa koncentrujú peniaze. Napríklad Katar prevzal iba 36, prijal iba 36 utečencov, čiže preciflať Solidarity má platiť nielen u nás, ale aj v iných kútoch sveta. Mohli by ste prosím zareagovať na toto? Okay. And, uh, Miss Winberg. Tack för ordet och uh, tack för att ni kom hit, uh, doktor Visser. Ďakujem pekne, pán Visser, za to, že ste prišli. Ja, och vi är det landet i... Ja som švedka a my sme krajinou, kde je najviac utečencov. Už ich je toľko, že to takmer nezvládame. Švedsko by malo byť zbavené záťaže, keby EÚ mala nejakú azylovú politiku, ale EÚ nemá rozhodovať za členské štáty, koľko utečencov môžu prijať, lebo tí ľudia musí prijať v dôstojných podmienkach. Vy ste hovorili o solidarite. A moja otázka znie, prečo by sme neodporúčili členským štátom, aby dostali svoje zodpovednosti, aby prijali utečencov. Ide o to pomôcť takým, ktorí sú na to odkázaní. To sú utečenci, to je predsa solidarita. No a teraz k otázke. Ako to dosiahnuť? povedať členským štátom, koľko majú zobrať utečencov, budete ich nútiť, alebo čo zamýšľate? Ďakujem. Dobre. A teraz je čas na odpovede. Doktor Vysar, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Dovolte mi, aby som sa poďakoval všetkým, ktorí položili otázky. Pôjdem pekne jednu za druhou. Pani Keller, tá sa pýtala na tie školenia, a ktoré štáty sú na tom lepšie a ktoré horšie. Vo všeobecnosti chcem povedať k našej agentúre, ako jednej z agentúr, že máme určitú oblasť na starosti a nemáme v rukách žiadne nástroje, ktoré by nám umožňovali nútiť členské štáty, aby našu ponuku prijali. Čiže my sa musíme snažiť presvedčať kvalitou, kvalitou produktu, ktorý ponúkame. Ja myslím, že ten systém je dobrý, ja nežiadam o žiadne formálne kompetencie na nejaké prinúcovanie členských štátov. A vzhľadom na to, že ide o dobrovoľný systém, myslím si, že výsledky, ktoré som opísal v oblasti školení viac než 6 tisíc osôb za 3 roky, ja myslím, že toto je dosť dobrý signál, dosť dobrý pozitívny signál. Ale sú tu rozdiely medzi členskými štátmi, sú tu také, ktoré vo svojom vysokom programe na 100% e, idú podľa našich osnov, podľa našich e, programov. A potom sú také štáty, ktoré majú svoje vlastné bicyklové systémy, etablované, fungujúce a využívajú ponuku EASO ako doplnkovú. No ale keď sa pozrieme na tie výsledky za tie 3 roky, tak vo všeobecnosti je ten nárast v ochote členských štátov využívať našu ponuku. Ten nárast tam je. A má to aj svoje dôvody. Máme nový azylový balík, čiže všetky členské štáty, všetky školiace inštitúcie musia e, svoj výcvik upraviť. Robíme to spoločne, rovnakým spôsobom. Čiže sme vlastne v, rovna, v dobrom čase na dobrom mieste. <laughs> Samozrejme, že to nie je všetko moja zásluha, je to trošku aj o šťastí. Takže toľko k tomu. CUI. Keby som mal odpovedať komplexne, musel by som spraviť celú prednášku o tom, ako využívame zdroje, ako metodiku uplatňujeme to sa dosť líši od toho, ako postupujú členské vo všeobecnosti. Ide o to, že sme začali zo CUI, aby sme pripravili naozaj solidnú bázu metodiky využívania CUI. Viete, že zdroje sú spolahlivé, že sa viackrát kontrolujú, že je tu transparentnosť oči voči zdrojom, ktoré sa využívajú, nevyužívajú, kde je dôvera, kde nie je dôvera. A tá metodika už v prvom roku EASO vznikla, rozvíjala sa, vychádzajú zo skúseností v členských štátov, vychádzajú zo skúseností e, Európskej komisie. Takúto metodiku máme, stále ju rozvíjame. Tento rok bude revízia, zohľadňujúc eh, výsledky a skúsenosti, ale je to metodika, ktorá je verejná, je transparentná, nájdete to na našej stránke. K aktualizácii. To je veľmi dôležitá vec, dôležitá súčasť CUI. V Európe je tradícia taká, že spravíte správu CUI a po roku či dvoch dôjde k revízii alebo aj nie. Nám ide o to, aby sme do tejto pasce nespadli. Čiže aby sme sa venovali iba oblastiam, kde je vopred jasné, že revízia CUI bude možná. Neviem, či už tento rok to bude možné, ale zamýšľame urobiť permanentne updatované systémy. Teraz sa to nedá robiť, zo dňa na deň. Pravidelné updaty ale sú a v rámci správ CUI, všetky sú verejné, všetky sú online, tak tieto sú neustále aktualizované, doplňané o najaktuálnejšie informácie. Toto je výzva, lebo, a hľadím tu na pani Wikström, tá sa spýtala, či máme dostatok zdrojov. A toto je naozaj veľmi náročné na zdroje. Nede iba o peniaze, ale ide o tú prácu, potrebujete na to ruky, hlavy. Ale potrebné to je. Či sa to využíva? No to je tá otázka. Aby sme neponúkali niečo, čo nenachádza použitie, ale používa sa to v členských štátoch v niektorých štátoch je to viac, niekde menej. Zistujeme prečo. V niektorých e, štátoch to požiaľ najvyššie súdy na solidnej báze. V iných štátoch to využitie nie je až také široké, ale zlepšuje sa to, to isté. Rozširuje sa to. Chvíľu to ale trvá, než sa veci zabehajú, než e, sa novinky stanú bežnou vecou. Máme tu viacero správ v tom zmysle, že zo pár mesiacov trvá, kým sa veci dostanú do rozdovacieho procesu, ale vo všeobecnosti je tá reakcia pozitívna. Západný Balkán a Rómovia. No, dovolte, aby som prvom rade poukázal na správu o Západnom Balkáne z pred roka a pol. Situácia sa nejako veľmi nezmenila, ale plánujeme revíziu na tento rok vzhľadom na vysoký počet ľudí, ktorí konzistentne prúdia na naše územie zo západného Balkánu a väčšinou teda ide o Rómov. Vtedy sme vyvodili závery, že nejde primárne o otázku súvisiacu s azylom, ale že ide o integračnú otázku, problém s integráciou na západnom Balkáne, čo nespadá do kompetencie našej agentúry, ale výsledok tejto situácie to zna, samozrejme s nami súvisí. Pokiaľ ide o tretie krajiny, my sa budeme snažiť prispieť tejto diskusii. Teraz nemám údaje k dispozícii, ktoré by som vám mohol poskytnúť k tomu, ako sa toto dá riešiť konečnom dôsledku to asi bude rozhodnutie veľmi politického charakteru. Ale tretie krajiny nikdy to nebude môcť byť 100% osôb pochádzajúcich z určitej krajiny, iba pokiaľ, nejde o členské, pokiaľ ide o členské štáty EÚ bude potrebné naozaj poukázať e, v prípade takýchto bezpečných krajín, že daná osoba má opodstatnené obavy o život a tak ďalej. Ale myslím si, že je dobré o tých bezpečných krajinách, o tomto koncepte teraz hovoriť. Je to zmetočné, či áno, či nie, to rozhodnutie na vás v diskusii s radou, ale vychádzajúc z čísel, ktoré zatiaľ nemáme, ale ktoré sa budeme snažiť poskytnúť. Pani Macola, prečo v Bruseli? No preto, lebo je tu parlament. Takže by som sa neodvážil sem neprísť, keď mal Európsky parlament častejšie žiada, tak sem častejšie chodím, ale toto vás asi nezaujímalo, že? Prečo to poradné fórum bolo tohto roku v Bruseli? Odpoveď je jednoduchá. Požiadal o to občianská spoločnosť. Je to jasná požiadavka občianskej spoločnosti. To poradné fórum tam nejde iba o mimovládky a lokálne organizácie. Veľká časť, dôležitá časť nášho fóra pozostáva z organizácií, ktoré eh, majú relatívne nízky rozpočet a keďže sa organizujú skôr okolo Bruselu a nie okolo Malty, tak nedá sa nič robiť. To je ten dôvod, prečo sme sa rozhodli, aby to tento raz bolo v Bruseli, pretože to bolo naozaj na výslovnú požiadavku. Budúce poradné fórum, ako to bude, zatiaľ neviem. Uvidíme, ako sa vyhodnotia skúsenosti z tohto fóra. Takže to sa ešte uvidí. istý počet organizácií sa vyjadril v tom zmysle, že im zúčastniť sa. Toto je naozaj tvrdá kritika a preto sme to tento rok urobili v Bruseli. Relokácia. Robíme dosť Robia členské štáty dosť? Situácia v rade, to je široký konsenzus, nie úplný, ale široký, aby sa téma relokácie nepreberala, nepredkladala. Napriek tomu tento proces prebieha, komisia sa rozhodla urobiť fórum o relokácii dve minulý rok, posledné v novembri a o pár týždňov bude ďalšie, tretie. Nám podporujeme komisiu a robíme, čo je v našich silách. Máme viacero aktivít, ktoré chystáme. Ako postupovať, ak možnosť relokácie vyvstane, ale táto možnosť musí byť dobrovoľná sa nám môže a nemusí páčiť, ale prosím, nevyčítajte to našej agentúre, ktorá s tým nič nenarobí. Diskusiu sa budeme snažiť stimulovať a dostať na vyššiu úroveň, ak sa podarí, alebo teda do ďalšieho štádia. Pani Wikström, školenia. K tomu som sa už vyjadroval či tá účasť členských štátov je postačujúca. Pokiaľ ide o tých školiteľov, tých máme asi 174. nie sú všetci do toho zapojení permanentne. To jadro je asi 60-70 osôb, ktoré sú aktívne pravidelne. Doposiaľ sa nám to darilo, ale chcem pokračovať zvýšiť počty, lebo zapojenie viac ľudí z tretieckých štátov to je dôležitá vec, ale na kvalitatívnej úrovni chceme pokračovať tak, aby sme napríklad certifikovali naše programy. Certifikácia je dôležitá aj pre účastníkov, lebo keď sa zúčastníte niečoho, čo je certifikované, dostanete potom certifikovaný diplom, tak je to fajn, nielen, že si to zaramujete a vystavíte, ale dáte si to aj do životopisu a pre vášho šéfa to bude fajn, bude to kritérium porovnávania, povie áno, toto je garantovaná úroveň, toto akceptujem, nič iné ne, neakceptujem. Takže toto je vec, ktorú plánujeme v ďalšej etape. Bohužiaľ, nemôžem povedať otázku, či sme mesiaš, ale aj ja som poznamenal, že dopyt je veľmi veľký a niekedy tie očakávania sú také, že my zmeníme veci. Ambície by tu aj boli, ale zdravý rozum hovorí, že sa to nedá. Repeat what I said earlier on. Uh, in this stage of development... Takže v tejto fáze je pre nás dôležité a sústrediť sa na ten počet zamestnancov, ktorých máme. Uvediem ďalší príklad, okrem toho, čo som už povedal. Máme tu veľký počet údajov, informácií a analýz. Počas posledných rokov sme videli, že Týmto sa navyšujú naše možnosti, naše vnímanie toho, čo sa deje. A má potreba veci pochopiť predtým, než sa nájde riešenie. Toto je intenzívna práca, ktorá si vyžaduje veľa zamestnancov. To sa nedá robiť e, externými pracovníkmi, nedá sa to robiť iba cez počítače. Na to potrebujete zamestnancov kvalifikovaných. <clears throat> Takže opakovane. Ešte raz sa chcem poďakovať parlamentu za to, že ste nám vyčlenili extra zdroje, pretože ja si uvedomujem, že v tomto období je to veľmi ťažké eh, obhajiť si takúto pozíciu, ktorú máme, takúto privilegovanú a my vy užijeme tieto extra zdroje, ktoré ste nám dali k dispozícii na to, aby sme jednoducho dostali našim tým očakávania. Pokiaľ ide o konzultačné fórum agentúry Frontex, my sme členom tohto, agent, tohto fóra a nakoľko Frontex e, participuje na tom, nepoužívame slovo člen, ale nakoľko teda Frontex po, participuje na našom konzultačnom fóre, tak spolupracujeme. Som tu však aj ako členom konzultačného fóra EASO. Ja som dokonca predsedom tohoto konzultačného fóra, je to iný koncept e, v porovnaní s Frontexom a ostatnými. Má to tak výhody, ako aj nevýhody. Vzhľadom na tú oblasť, v ktorej pracujeme, treba si uvedomiť, že EASO je agentúrou, kde využívanie expertných skúseností priamo pre našu prácu a nie prostredníctvom iných organizácií. Táto spolupráca nám skutočne pomáha spolupracovať v takom zmysle, že napríklad máme spoločné školenia, informácie ohľadne nástrojov, ktoré používame na spracovanie údajov a dokumentov. Na tom takisto spolupracujeme, takže to je dobrý vzorec spolupráce vo všeobecnosti. A Frontex má zasa a iný koncept, avšak aj iné pole pôsobnosti, pokiaľ ide o ich záber a istotne je známe, že najlepšia forma je e, tá voľba, ktorú si zvolili oni. Pani Sipel, pokiaľ ide o zmeny z juha na východ, ja to tak zosumarizujem, ak si to tak môžem dovoliť, áno, je tu závažná zmena, presun z juhu na východ. Ak by ste si uvedomili, uvedem jeden príklad, že v Maďarsku napríklad minulý rok ste videli nárast prílevu na úrovni 57%. Začalo sa so síce nízko, ale na konci roku Maďarsko malo 50 tisíc 15 tisíc žiadateľov o azyl, čo je na ich podmienky relatívne veľa. A netýka sa to iba Maďarska, týka sa to aj Bulharska. My vidíme, že sa treba viac sústrediť na tú južnú hranicu, to je bez pochyby dôležité, ale nezabúdajme ani na tie iné hranice, ktoré máme napríklad na východe. Okrem teda hraníc sú tu aj iné problémy. A tu využijem možnosť s vašim dovolením upriamiť vašu pozornosť na túto skutočnosť, ak sa pozrieme na celkový počet, počet nevidíme síce všetko, ale to, čo dokážeme v spolupráci s Frontexom do štatistík zahrnúť ľudí, ktorí prichádzajú do Európy, tak je to zhruba 270 tisíc ľudí, ktorí prichádzajú a celkový počet žiadateľov o azyl minulý rok bol na úrovni zhruba 600 tisíc ľudí. Nie všetci teda nás žiadajú priamo, teda tí, ktorí, z tých, ktorí nás žiadajú priamo, e, prešli cez hraničné priestory. Treba si to jednoducho uvedomiť, treba to podporiť samozrejme aj s údajmi, ale tieto údaje nám povedia veľa. Veľké množstvo žiadateľov o azyl prišli do Európy legálnym spôsobom, čisto študenti, pracovníci a tak ďalej Takže takéto, takúto situáciu máme. Pozrime sa na Sýriu, ste občanom Sýrie, idete do Európy na univerzitu a zrazu sa u vás doma niečo udeje a poviete si, aha, už sa nemôžem vrátiť. Takže nie je to zneužívanie systému vo všeobecnosti, niekedy tomu tak je, ale je to situácia, ktorá je tu každodenná. Takže nie ten, nie každý z týchto prekročia hranice žiadajú o azyl. A pokiaľ ide o trans 1, to sa netýka iba juhu, ale aj východu, a nie iba cez hranice, ale aj prostredníctvom iných spôsobov. Vážená pani Spinelli, konzultačné fórum, k tomu som sa už vyjadril, pracovné podmienky Frontex a ja to my spolupracujeme na viacerých úrovniach. Máme spoločné školiace programy, pokiaľ ide o hraničné hliadky, takže EASO je aktívne aj v tom kontexte, e, do ktorého vlastne zasahujú operácie Frontexu. Takisto viem, že máme ďalších úradníkov, ktorí ako keby dohliadali nad aktivitami Frontexu a myslím si, že je to organizácia samotná. Nemala by to byť iba jedna osoba, ktorá bude dohliadať nad tým procesom a zvyšok to budú tí zlí. My takisto, my všetci sa musíme snažiť o to, aby sme boli dobrými aktérmi, aby sme zohrávali tú úlohu, ktorú máme zohrávať a nakoniec vlastne to školenie všetkých hraničných hliadok je oveľa efektívnejšie, ako keby sme mali hliadky a tých, ktorí by dodržiavali zasa to, aby fungovali ľudské práva. Ale ja si uvedomujem, čo ste sa chceli spýtať, ale predsa len som to takýmto spôsobom abstraktne poňal. Takže otázka, že čo sa deje v Bulharsku, čo robíme v Bulharsku, podporujeme Bulharsku od začiatku konca roku 2013, keď význam Bulharska sa zvýšil, Skončili sa viaceré programy a 5. decembra minulý rok som podpísal druhú fázu programu s Bulharskom, aby sme podporili Bulharsko v ďalších investíciách a rozširovaniu ich kapacít. Bulharsko pokročilo veľmi e, počas ostatných takmer dvoch rokov, e, kde navýšili kapacity, kvalitu, ale za jeden rok a pol sa jednoducho nedá urobiť všetko, takže Ide o to, aby ten proces bol udržateľný. Potrebujeme predsa len viac podpory a bulárska vláda ma požiadala o túto podporu, takže my budeme podporovať túto Bulharsko v ďalších školeniach, navyšovaní kapacít, štatistických kapacít aj v centrách príjmu by sa mali kapacity navýšiť pani Matéra, pokiaľ ide o solidaritu. Ospravedlňujem sa, že som povedal meno. Pokiaľ ide o tú solidaritu, to je pravdepodobne najdlhšia a najzrušujúcejšia diskusia, ktorú si tu viem predstaviť. Porovnávanie ako také je ťažká a nebezpečná vec, pretože treba porovnávať porovnateľné. A bez toho, že by som chcel, chcel poprieť niečo, tak by som predsa len precíznil rozdielný obraz, ktorý v tejto diskusii máme. Keď hovoríte 6 krajín, tak kde máme 70% žiadateľov azyl, tak máte pravdu. Ale keď s tým chcete povedať, že ostatné krajiny, to znamená 22 členských štátov, neplnia si svoje záväzky a že to sú tí zlí, aby som to znovu tak pomenoval, tak si myslím, že neporovnávateľ, porovnateľné, pretože tých 6 krajín má nielen 70% žiadateľov o azyl, majú 70% európskej populácie, majú 70% geografického záberu kontinentu v našej krajine, aj pokiaľ ide hrubý domáci produkt, tak sú na tom najlepšie. Takže nie je to, predpokladám, vašim úmyslom porovnávať to takto, ale nemôžete porovnávať Nemecko s Estonskom. Alebo nemôže Estonsko napríklad poďať toľko žiadateľov ako Nemecko. To sa jednoducho nedá. Takže preto porovnávanie je veľmi delikátne a je Takže žiadam vás, aby sme to vnímali v takomto širšom kontexte. A takisto by som chcel povedať, že samozrejme solidarita je prvý bod na našom programe. Solidarita ako taká je vyjadrením respektíve treba povedať, že EASO je zosobnením tej solidarity v Európe. Ja nehovorím, že sa nám ešte podarilo dosiahnuť tú najvyššiu a najlepšiu formu solidarity, to je naša ambícia, ale je tu veľa krokov, projektov, zámerov, iniciatív, ktoré vlastne môžu prispieť k vytvoreniu a posilneniu tejto myšlienky dosiahnutia solidarity. Ak Bulharsko napríklad zrazu bude musieť čeliť veľkému nátlaku a nebude sa vedieť vysporiadať s touto situáciou a my zorganizujeme veľkú podporu zo strany ostatných krajín, a práve preto EASO bolo vlastne aj vytvorené na to, aby podporilo, aby sa v takto situácii podporilo Bulharsko, tak to je to, čo ja nazývam solidaritou. Ak my chceme, aby všetky členské štáty dodržiavali aký komunitér, teda európske vlády, európske predpisy, pokiaľ ide o azylovú politiku, tak treba pochopiť, že sa to nedá zorganizovať napríklad v niektorých krajinách kvôli väčšine niektorých krajín, aspoň niektoré aspekty, ktoré toho spadajú. A my máme agentúru, ktorá je schopná pomôcť tým krajinám, ktoré to nezvládajú, aby to zvládli. Takže to je solidarita. Takže solidarita ako taká má viac tvary. A po druhé, podpora priamo v regióne. V plnej miere súhlasím s vami. Ja si myslím, že je to možné. Pre takú malú agentúru, ako je naša, môžeme podporiť konkrétne kroky v tejto oblasti. Ak chcete aby sme zriadili ochranný systém mimo Európy, tak tu už hovoríte o úplne inom cieli. Ďalšia vec, ktorá by mala byť na programe v kontexte ochranných programov zo strany komisie, to je takisto veľmi dôležitý projekt, ale Nedá sa očakávať od také agentúry, ako je naša, aby sme to zvládli sami. A pani Winburg, posledná pripomienka je takisto nasmerovaná na vás podporovať učečenecké tábory mimo Európy. To je takisto solidarita. A myslím, že dlhodobá udržateľná, dlhodobý udržateľný postup v oblasti azylovej politiky je podpora regionálnych je podpora tých, ktorí v danom regióne sa snažia riešiť situáciu. Väčšina ľudí vo svete, a to všade na svete, ak sa ich spýtate, či by chceli zvyšok sveta stráviť ďaleko alebo tam, kde ste sa narodili, kde máte rodinu, tak väčšina ľudí povie, ja síce chcem zostať blízko, ale niekedy jednoducho som donútený, aby som býval ďaleko. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, vážený pán doktor. My sme pochopili význam aktivít vašej inštitúcie a je veľmi dobré, aby ten dodatočný finančný obnos bol z parlamentu aj naďalej podporovaný pre vašu organizáciu. Ďakujem za takéto, takúto plodnú diskusiu. Ďakujem. A teraz prejdeme tomu, že privítame pani Palestéra, ako aj pána Štefana Kesslera, kde budeme hovoriť o front, konzultačnom fóre Frontex. Mohol by, mohla by som vás poprosiť prísť sem na pódiu. dear colleagues from Tax Takže ctení kolegovia, kolegy, nemali sme tu konzultačné fórum Frontexa, ktoré vlastne začalo svoju prácu vo februári roku 2012. My vítame predsedu a podpredsedu týchto, tohto fóra, aby nás informovali o ich najnovších aktivitách v roku 2014. Takže ako prvý dostáva slovo, dostáva slovo pani Balester a potom dostane slovo pán Štefan Kessler. Takže pani Balestero. Vážená pani predsednička, vážení členovia výboru LIBE, ďakujem veľmi pekne za pozvanie predsedov konzultačného fóra Frontexu na túto výmenu názorov. Je to pre mňa česť a potešenie, že ste nás pozvali, čo vnímame ako jasný signál vášho odhodlania a záujmu o bránenie záujmu žiadateľov o azyl a migrantov vnútorných vonkajších hraniciach, úmrtie viac ako 3500 osôb v Stredomorí a, a viac ako 216 sú v porovnaní so 16 tisícmi, ktorí prišli pred, e, rok predtým, tak rok 2014 nás e, upozornil na to, že na, na, na, aj napriek tomu, aké sú tie cesty nebezpečné a napriek prísnejším hraniciam, e, kontrol na hraniciach, a stále vyššie číslo občanov, alebo teda ľudí, riskuje svoje životy na ceste do Európy. Ja musím na úvod uznať, že počet eh, utečencov tento rok nebude klesať, keď väčšina týchto ľudí eh, uteka pred vojnou, konfliktami a závažnými porušeniami ľudských práv z krajín ako Sýria alebo Eritrea. Rok 2014 tiež potvrdil, že súčasné výzvy sa môžu riešiť len spojenými snahami všetkých relevantných európskych aktérov. A čím lepšie poznáme prácu Frontexu, tým relevantnejšie sa nám zdá aby agentúra fungovala v dobrom kontexte. Činnosť je čoraz náročnejšia. My si žiadame vašu podporu, tak aby sme zaistili, že inštitucionálna komplexnosť nezabráni migrantom a utečencom, aby ich základné práva boli rešpektované alebo porušovanie týchto práv, aby bolo náležite riešené konzultačné fórum, zodpovedá za to, aby výkonný riaditeľ a riadiaca rada upozorňovala na príslušné veci. V roku 2014 e, sme prijali opatrenia na zvýšenie a zintenzívnenie dialogu tak s Frontexom, ako aj s zástupcami riadiacej rady. Nový výkonný riaditeľ, pán Legeri, potvrdil vám minulý december, že základné práva sú zásadnou súčasťou jeho misie a vyšiel svoje odhodlanie, aby uplatňovanú chartu e, základných práv, aktivita Frontexu. Toto je skutočne dobrá báza eh, na a pokračujeme naše práce v roku 2015. V roku 2014 konzultačné fórum eh, zverejnilo svoju prvú výročnú správu, čím upozornilo a poskytlo prehľad našich aktivít. a Tento rok by sme radi pokračovali na práci, implementácii eh, nariadenia o dozore nad nábornými hraniciami výmena e, implementácia príručky o najlepších pokrokoch, no a štrukturovanejší e, prehľad operácií Frontexu s prijatím spoločných referenčných bodov e, našich návštev a pokračovanie diskusí s predstaviteľmi Frontexu a naša účasť na iniciatívach, tak ako je spoločná operácia na podporu transparentnosti a spoločné pochopenie úloh a víziev, ktorým čelíme v našej práci, e, tak na hraniciach, ako aj členovia konzultačného fóra. Konzultačné fórum bude naďalej poskytovať vstupy v rámci školení a budeme sa snažiť prispieť k hodnoteniu Frontexu, ktoré už prebieha a poskytneme odporúčania a pozmeňujúce návrhy stratégie, stratégia agentúry pre ľudské základné práva. Ja ako predsednička konzulačného fóra ďakujem výboru Libe za podporu našej práce a teším sa e, na detailnú diskusiu našej práce s delegáciou, ktorá navštívi e, Frontex vo Varšave v februári. No a slovo teraz sa ďakujem pekne a dávam Štefanovi, nech sa páči. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, predsednička. Ako ste počuli, taký duet, pretože sme dva spolupredsedovia konzultačného fóra a myslíme, že bolo vhodné, aby tu boli oba, a spolupredsedovia. Podľa nášho názoru existuje stále potreba, aby Európsky parlament a hlavne e, výbor LIBE, aby ďalej hovoril o situácii na vonkajších hraniciach Európskej únie, a aby sa vypracovali štandardy a postupy, ktoré efektívne a účinne a zdôrazňujem účinne zaistenia, zaistia dodržiavanie e, ľudských práv migrantov na hraniciach. Budeme pokračovať eh, ako členovia konzultačného fóra. Budeme pokračovať eh, lokácií na hraniciach a to aj na pozemných hraniciach z môjho osobného hľadiska sú dve dôležité veci, ktoré Európske parla- Európsky parlament musí riešiť. Minuloročné diskusie o Frontexe Plus, o operáciách Triton alebo o operáciách Mare Nostre, Talianska to jasne ukázalo nedostatok jasného rozdelenia úloh toho, kedy a do má zachovať ľudí. Kedy je to zodpovednosť únie, nielen členského štátu. Stále nevieme a nemáme jasné kritéria. Operácia Triton nie je vytvorená ani nedokáže odstrániť akékoľvek nedostatky v ochrane keď eh, Mare Nostrum operácia končí, tak eh, sme ohrození tým, že mnohí ľudia umrú, ak sa nič eh, nestane a nezmení. Druhá vec je, dostali ste správy o lodiach, o komerčných lodiach, ktoré sú ako keby také lode duchov v Stredozemnom mori a toto podnetilo nové debaty o stratégiách a, a pašovaní ľudských bytostí alebo ľudí. Podľa môjho názoru najúčinnejšia protistratégia by bolo prerušiť žráctvo tým, že vytvoríme možnosti, aby ľudia legálne mohli prichádzať do Európskej únie, aby mohli žiadať o ochranu minulý december viaceré organizácie vrátane viacerých eh, ľudí popísali, ktorí sú politický dokument, kde žiadame rozvoj nových eh, právnych eh, ciest ochrany v Európe. No a na to ďalší ďalších členov konzultačného fóra mnohí ďalší účastníci, na tak ako je ukázané v rezolúcii parlamentu 17. decembra, to reflektuje, ale potrebujeme jasné údaje. No a my, organizácia, uznávame, že neexistuje len jedno opatrenie, ktoré by dokázalo reagovať na všetky potreby ľudia zo Sýrie, ktorí žijú v utečenských táboroch v Libanone, možno kvóty na resettlement, liberalizácia prospela tým, ktorí už majú príbuzných v Európe. Ja v mojej kancelárii dostávam stovky e-mailov, hlavne z Libanonu. Ja som v Libanonu mám príbuzný v Nemecku, Dánsku. Pomôžte mi získať prístup v mojej rodine. Alebo už je žijem napríklad v Belgicku. Prosím, pomôžte mi dostať moju rodinu von. Je to ťažké a náročné vysvetliť ľuďom, vedie. No a ZIT nemôžu žiadať o víza, pretože nemajú prístup na veľvyslanectvo. Potrebujú inú systému. Zohľadom na toto všetko my vyzývame zvoj toho, čo my nazývame takými nástrojmi aby sme spojili rôzne možnosti právnej ochrany, ochrany cesty do Európy. sa im by mohlo patriť zvýšenie kvóta presídlenia ako aj vnenie rodinnej imigrácie. Myšlienka humanitárnych víz bola tiež podporovaná, ale v prípade Sýrčanov z Eritreji alebo Iraku, ktorú, ktorí utekajú eh, vo veľkých číslach. Zamyslieť sa nad dočasným prerušením požiadavky víza Tieto boli pre túto diskusiu by mohli byť práca na novom vízovom kódexe Európskej únie. Parlament by mal sa sústrediť nielen na technické záležitosti, ale mal by využiť príležitosť, aby zmenil celý právny rámec, alebo minimálne časť Takže kom, aby sa dalo rozvinúť komplexné riešenie, by sme privítali akúkoľvek iniciatívu. To by pomohlo našej práci. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme veľmi pekne na, za inšpirujúcu prezentáciu. Pani Mecová, chcete sa slova ako koordinátorka? Pani Sipel, nech sa páči. Ďakujem pekne. Na úvod by som chcela poďakovať za to, že ste prišli a dali ste nám. Ste prali o vašom pohľade a ja myslím, že len bojom proti pašerákom pomáha, pretože smutná situácia, o tom sme hovorili minulý týždeň, je, že ľudia, ktorí utekajú pred vojnou, nemajú inú možnosť. No a postupujú veľké riziko, keď vstupujú na takúto oddelenie, majú inú možnosť. A je škoda, že vždy členské štáty hovoria o solidarite a základných práv, právach, ale nekonajú v súlade s tým ani, keď vidíme tie obrázky zo Sýrie, Nigerie a tak ďalej, takže ja skutočne podporujem tú myšlienku, že potrebujeme pomoc mňa by zaujímalo, veľmi stručne momentálne, ja nebudem otvárať celú diskusiu o Frontexe, či oni sú zodpovední, či alebo či členské štáty sú zodpovedné. Je to debata, mňa by zaujímalo od vás vedieť, že momentálne nie, že by členské štáty neboli ochotné zvyšovať svoje snahy. Je to tiež debata o vytváraní táborov za hranicami Európskej únie. Sú rôzne. Nie, nie, preto to nebudem o tom hovoriť teraz, ale viem, že ja by zaujímal, čo vy si o tom myslíte, ako by to ideálne mohlo fungovať a čo si myslíte, že či toto je užitočné, ale či to je len jedna, jedna myšlienka, ako ľudí udržať za hranicami EÚ. Ďakujem pekne. Pani Keller, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ja tiež mi zaujímalo, čo si myslíte o týchto myšlienkach. A Pán Kessler už odpovedal na moju otázku, totiž aké sú porúčania, ktoré vy zdôraznite a vy ste zdôraznili viacero z nich. A posledná otázka je, ako hodnotíte teraz po dvoch rokoch konzultačného fóra, aký je váš vplyv na fungovanie Frontexu. Myslíte, že je tu možnosť zlepšenia? Ďakujem pekne, pani Spinelli. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja by som chcela poďakovať eh, pánu Kesslerovi za to, ako opísal, opísal rizika spojené s vypršaním a ukončením operácie Mare Nostrum. Vysoký komisariát Spojených národov a medzinárodných organizácií. Viete, čo sa deje v keď ukončí sa operácia Mare Nostrum, existuje list, ktorý pred pár týždňami eh, bol zaslaný, poslal pán Klaus Ressler, on je riaditeľ operatívneho delenia Frontexu a on napísal talianským orgánom nasledovný lista totiž, že by mali byť znepokojené kvôli opakovanému zásahu talianských lodí pobrežnej hliadky alebo tým 30 tisícom námorníkov. A táto operácia nemala byť vykonaná, je príliš nákladná a treba sa jej vyhnúť z hľadiska nákladov. to znamená, že Search and Rescue nebude vykonávať. No a to vysvetľuje aj tie lodi duchov, ktoré vysielajú signály a v tom liste Frontextu znamená, že na tieto signály treba okamžite reagovať ešte predtým, než lode dorazia na pobreže. To znamená, a to som sa chcela opýtať. V týchto táboroch existujú utečenecké tábory v rámci Európskej únie a v Taliansku neviem, či ste to už videli, v Taliansku, tieto tábory sú obeťami útokov, no a a treba niečo skutočne urobiť, pretože to sú takmer koncentračné tábory. Ďakujem veľmi pekne. Pán Zdechovský, ďakujem veľmi pekne. Vážená pani predsednička, ja by som chcel na úvod poďakovať za to, že ste medzi nás, nás prišli diskutovať, za to, že ste tu s nami. Je to vynikajúca vec a som veľmi rád. Mám tri konkrétne otázky. Čo týka výboru pre rozpočtovú kontrolu, tak opakovane sa poukazovalo na fakt, že čo sa týka Frontexu, tak nie sú prostriedky vynakladané. Mnohé štáty tak s Frontexom nespolupracujú a Frontex si musí za veľké peniaze požičať lodi alebo rôzne prostriedky. Ja myslím, že to je vec, ktorá by sa do budúcnosti mala výrazne zlepšiť. Ako sa na to vy osobne dívate? To je moja otázka. Pani Balesterovi ste hovorili, že počet utečencov nebude klesať. Z čoho vychádzate? Nejaké predpoklady? Robili sa nejaké modelové situácie? Máte túto informáciu potvrdenú? A mohli by ste nám povedať nejaký zdroj? Ďalšia vec, o ktorej by som chcel s vami hovoriť. Hovoríme o tom na výbore pomerne často Pán Kessler, vy ste hovorili o tom, že by sme mali umožniť utečencom legálny vstup z Európskej únie, aby dochádzalo poškodzených ľudí. Ja si však kladiem otázku, či štáty majú právo na to vyberať si svojich utečencov s ohľadom na možnosť ich integrácie do spoločnosti, aby nevznikali rôzne sociálne problémy, takže ja budem rád, keď mi poviete vo, váš názor. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne, pán Depres. Máte slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Najskôr by som chcel poďakovať za vystúpenie. A chcel by som sa vyjadriť Frontexu. Myslím, že jeden z veľkých problémov je štatút, ktorý neumožňuje splniť očakávania, ktoré mnohí ľudia majú. Je to vlastne agentúra na koordináciu kontrol vnútorných eh, teda vonkajších hraníc. Prostriedky sú veľmi limitované a závisí to od príspevku členských štátov, takže ja súhlasím s tým predchádzajúcim vystúpením. Myslím, že Frontex nebude nikdy, nikdy nedokáže vykonávať operácie, ako bola Mare Nostrum, pretože jednoducho nemá prostriedky, nemá vybavenie. A riešenie problémov takých dám, ktoré sú v Stredomorí, tak tým riešením Frontex nebude. Frontex môže zohrať určitú úlohu, ale nikdy nebude mať ani prostriedky, ani logistickú kapacitu, ktorá by umožnila celé tie potreby, ktoré sa tam vyskytujú, splniť. Čiže je podľa mňa potrebné venovať sa a vypočul som si oboch rečníkov. Tuším, pán Kessler hovoril, že je potrebné venovať sa tým legálnym kanálom, ako sa dostať na naše územie a ja si myslím, že sú potrebné humanitárne víza. Tým sa e, veľmi zaoberám, myslím, že aj iní. Humanitárne víza. Ako to zorganizovať? Zoberiem si príklad, problematická krajina, tisíce osôb, ktoré potrebujú ochranu, chcú prísť do Európy. Ako e, teda získať víza na vstup sem? Nebudú mať predsa možnosť ísť na veľvyslanectvo a tam o víza požiadať. Čiže ako to urobiť? je nejaké iné riešenie, než ich niekde presunúť, e, teda že EÚ by prišla s iniciatívou, zorganizovala by na určitých miestach kapacity e, príjmu, kde by sa od prípadu k prípadu preskúmavali prípady tých ľudí. Je možný nejaký iný prístup? Ja nad tým rozmýšľam, nič iné ma zatiaľ nenapadlo. E, No ale a keď toto vyriešime, celý ten problém vyriešený ešte nie je, pretože predstavme si, že budú niekde e, zoskupení e, alebo nájdete iný spôsob udelenia humanitárnych víz, ale bude potrebné zorganizovať bezpečný transport. Nemôžete ich povedať, no tak vy si tam dohodnite nejakého um, e, prevodcu. Ako to urobíte? Čiže taká architektúra toho celého počnú s humanitárnymi vízami, tak aby sme sa vyhli takým drámam, akých sme momentálne svetkami. A e, je potrebné e, naozaj prísť s nejakým konkrétnym, realistickým riešením pre celok, pre EÚ ako celok. Dobre, a posledná otázka. Pani Ferrera, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Dobrý deň. Moja prvá otázka sa týka legálneho vstupu na EÚ, regulárneho vstupu na územie EÚ. Ako to vy vidíte? Na minulom pléne v Štrásburgu sme mali uznesenie o zmene nášho azylového systému, o jeho revízii. No a moja otázka, humanitárne koridory, zriadiť ich, dalo by sa to, bolo by to riešením? Aby sa možno riešila otázka medzinárodnej ochrany v tretich krajinách v súvislosti s európskymi agentúrami, alebo nejaká iná alternatíva vás nápada tak aby si tu ľudia neboli skrátka nútení unikať, utekať zas a znova a nakoniec sa skončia na mm, nejakom nafukovacom člne a, a riskujú, že prídu o život. Hovorili ste o snahách, o úsilí, ktoré sa deje Potrebujeme jasnejšiu štruktúru. Nemám na mysli konkrétne vás, ale čo si myslíte o zriadení takých utečeneckých koridorov alebo utečeneckých táborov mimo EÚ? V Kalabrii, v južnom Taliansku, máme už tretiu loď za mesiac a tie podmienky boli trošku dôstojnejšie v porovnaní s ostatnými. Niektorí prišli o život počas cesty, bolo tam veľa maloletých bez sprievodu a z médií sa dozvedáme, že spôsoby, ktoré sú úplne nezvestné. Čiže je evidentné, že súčasná situácia je veľmi komplexná, že Frontex by takýto komplexný systém nezvládol. Čiže prosím, povedzte mi, aký je váš názor na všetky tieto veci. Ďakujem pekne. Nech sa páči, hostia, máte slovo na odpoveď. No, sme naozaj v zložitej situácii my dvaja máme asi minútku v porovnaní s pôvodne plánovaným časom. A vidím, že pani Wikström už sa chystá na ďalší bod na vašom programe, práve prišla. Čiže všetko to budem musieť povedať, všetko to, čo tu odznelo, detálne a zložité otázky so pár vetičkami, takže prosím, neberte to ako nejaký prejav neúcty. Chcem len byť slušný a pokúsiť sa dodržať časový harmonogram tohto výboru. Pretože EASO to bola veľká diskusia, takže máme trošku menej času k dispozícii na tú našu. Pani Sipel a ďalší, viacerí, sa pýtali na čečenské tábory mimo územia EÚ. Myslím si, že vám išlo o to, či by EÚ mala takéto tábory zakladať, ako také spracovajúce centrá, spracovateľské centrá, toto je taký eufemizmus, ktorý sa používa. Ja tu môžem hovoriť iba vo funkcii poradcu generaliteľa a pod, nejako podpredsedu konstruktívneho fóra, pretože toto je nad rámec nášho mandátu. Ale bol by som skeptický, pokiaľ ide o tento nápad, lebo krajina ako napríklad Líbia, neviem si predstaviť, že by sa tam dalo niečo udržateľné zriadiť krajiny ako Maroko, Tunisko. Aj tam sú problémy. Neviem, sa tam dalo zriadiť niečo rozumné, takže takto by sa mohol pokračovať. Je tu mnoho otázok, ktoré sa týkajú pomoci v komplikovaných prípadoch, ako pomôcť ľuďom v krízových zónach, nejaké právne opatrenia, možnosť odvolania proti negatívnym rozhodnutiam. Teraz by som to nejako netlačil, nemyslím si, že by to bolo momentálne realistické. Pani Keller, tá sa pýtala na ďalšiu komplikovanú vec, a tam ide o vyhodnotenie konzultatívneho fóra toho, akú efektívnosť dosahujeme. Ja som bol podpredsedom e, tohto fóra od počiatku a pre nás problém spočíva v tom, že by sme boli chceli dosiahnuť viac. Ale naša výročná správa podľa mňa z roku 2014 poukazuje na to, že pokiaľ ide o niektoré detaily aktivity Frontexu, tejto agentúry, že tam sme nejaké úspechy dosiahli. Napríklad etický kondex pre spoločné operácie navracania, to je náš úspech. Naše zapojenie do výcviku, toto je tiež úspech, lebo sme ovplyvnili uvažovanie v centrále agentúry ako takej. Ja netvrdím, že sme zmenili nejaké veci v členských štátoch um, v zmýšľaní ich agentúr. To je stále ešte zvolená otázka. My ako poradné fórum sme vo vzťahe iba k riadiacej rade Frontexu, k centrále Frontexu a výkonnomu rediteľovi Frontexu a nie je v našich silách, oficiálne nemáme možnosť nič odporúčať členským štátom. Oni vždy povedia, no to nemáte v mandáte. Takže pani Keller, no, sú tam aj plusy aj minusy. Pani Spinelli, Nerad by som sa veľmi vyjadroval k tomu listu, o ktorom ste hovorili. My sme o tom neboli oboznámení. Nikto nás nekonzultoval. Ani k prijatej pozícii. Nechcem sa k tomu vyjadrovať. Sám za seba môžem povedať, že keďže som humanitárnej organizácie, mám svoje problémy s tým vnímať eh, safe and rescue z tohto hľadiska. Toto nebudem schopný akceptovať. A keď sa o tom bude hovoriť eh, na poradnom fore, neviem. Uvidíme. Pán Zdechovský, vaše meno sa naozaj ťažko vyslovuje. Asi ste na to zvyknutí, že to ľudia nevyslovujú správne. Rozpočet to nie je v našich rukách. Nepýtajte sa nás na to, lebo my detaily nepoznáme. A počty utečencov, čo sa očakáva, Pani Balestero pred chvíľou poukázala na to, že my neočakávame nejaký počet a nemyslíme si, že by nejakí ani odišli, pretože to, čo ľudí núti unikať, to sa nemení. Nemení sa ani situácia v tranzitných krajinách, nelepší sa. Čiže vychádzajúc z toho, môžem iba očakávať, že tie čísla... Môžeme očakať iba to, že tie čísla sa veľmi neznížia. Ďalšia otázka. Členské štáty rozhodujú o tom, kto si zaslúži ochranu. To ale nie je otázka, ktorá sa týka kontextu Frontexu a nároku na ochranu, práva na ochranu. To sa musí riešiť v kontexte Dublinu a alokácie medzi členskými štátmi. Ale zachádza to znova za rámec nášho mandátu. Takže by som bol zdržanlivý. Vy o tom pokojne diskutujte. Pán Depre, ten spomínal ťažkosti, ktoré môžu vyvstať v kontexte humanitárnych víz. Áno. A ja niekedy mám problémy, keď si predstavím niekoho, kto uniká persekúcii v Eritreji, že by tam išla táto osoba eh, na konzulát alebo z toho veď Asmara toto je najkontrolovanejšia oblasť hlavné mesto, takže by tam išiel tento človek a obratil sa na konzulát. V susedských krajinách, Sýrie napríklad, funguje určitý systém, ktorý umožňuje konzulátom a ambasád tam víza, vydávať víza osobám, ktoré sa chcú presunúť Takže nie je to niečo, čo by bolo úplne nerealistické, ale detaily sú nejasné. A už ma upozorňujú na čas, čiže už iba vetička. Diskusia o tom, ako sa sem ľudia môžu dostať, humanitárne koridory, doprava a tak ďalej. Chcem vám pripomenúť jednu vec. Ľudia teraz platia prevádzačom 5000 dolárov alebo aj viac za miesto na nákladnej lodi. Nemuseli by to robiť, keby dostali víza, keby sa zrušili všetky vízové požiadavky, potom by sa skrátka iba nalodili na legálnu loď alebo by išli lietadlom a stalo by ich to oveľa menej. Čiže doprava alebo nejaké fyzické cesty do Európy, to nie je problém. Problém spočíva v komplexite tých eh, prekážok, ktoré znemožňujú legálny vstup na naše územie. Ďakujem. Ďakujem pekne. Áno, teším sa, že ste v eh, takej miere reagovali, zaujímavé reakcie. Ja budem eh, veľmi stručná, pretože s niektorými z vás sa stretnem, keď pôjdete do Varšavy o niekoľko týždňov, takže iba zo pár bodov k tomu, čo už povedal Stefan. Mare Nostrum riziko a čím ako NHCR si to uvedomujeme, jasné, uvedomujeme si to. Obavy sme vyjadrili na všetkých fórach, ktoré sú k dispozícii a naďalej pracujeme na tom, aby sme upozornili na potrebu riešenia tejto situácie. Stefan tiež hovoril, že Triton je vec, ktorá nepostačuje na riešenie situácie, s ktorou sa stretávame neustále Rozpočtová efektívnosť Frontexu, ďalšia otázka, to zachádza nad náš mandát, mandát poradného fóra, pretože nám ide o implementáciu základných práv, ale my by sme uvítali samozrejme zvýšenie zdrojov, či už finančných alebo personálnych, pokiaľ ide o ľudskoprávne záležitosti v rámci agentúry. A ešte k číslam utečencov, k ich počtom alebo migrantov, ktorí e, musia požiadať o útočisko v EÚ. Ja môžem len dúfať, že sa mýlim, ale ako povedal Stefan, my vychádzame z počtu konfliktov a tých ľudí je čoraz viac, ktorých e, ľudské práva, základné práva sú porušované systematicky e, sú s týmito konfliktami. Takže Napríklad UNHCR pred pár dňami prišlo s vyhlásením, že 37 tisíc utečencov je v krajine ako Libia napríklad. To nie sú libyskí utečenci a utečenci z iných krajín, ktoré sa nachádzajú v Libii, tam žiadali o azyl a sú tam mm, zablokovaní v tom konflikte v veľmi zložitej humanitárnej situácii. Takže bohužiaľ nemôžeme očakávať nič iné, len to, že to spôsobí snahy situáciu riešiť pokusom um, odísť uh, z tejto situácie. Ďakujem pekne a už nebudem míňať ďalší čas. Ďakujeme veľmi pekne za vaše odpovede. Vaše, vaše odpovede boli konkrétne, takže ďakujeme pán Kessler aj pani Balisterov. Um, in our agenda, next point, the uh, ďalší bod programu Solidarita v praxi, toto fórum, tento, program na šestie, tento bod programu na šestie bol presunutý. Čiže pokračujeme 19. členské štáty, ktoré vyhodnocujú žiadosť o medzinárodnú ochranu maloletých bez doprovodu. Tri inštitúcie tri inštitúcie vydali eh, po prijatí pracovnej verzie nariadenia Dublin v 2013 politickú deklaráciu. Taktiež tu máme rozhodnutia uh, súdu. Máme tu návrh komisie z júna mm, 2014 e, toto je teda vlastne pozadie tohto bodu a tak som už dala slovo pani Wikström, ktorá nám predstaví svoj návrh správy a potom otvoríme priestor na diskusiu. Takže Cecília, nech sa páči. Ďakujem pekne, predsednička. Som rada, že pár kolegov ešte stále tu zostáva v tomto pre mňa dôležitom momente. Na úvod by som rada vás uviedla e, do histórie tejto správy, keďže to začalo už počas predchádzajúceho mandátu. Niektorí z vás so mnou spolupracovali, hlavne Silvi Guillom a to by som momentálne chcela uznať a ďakujem opätovne za vynikajúcu spoluprácu. Ja som bola spravodajkyňou pre Rednie Dublin a bolo to prijaté spolu s ďalšími uh, prvými v júni 2013. Avšak eh, bol tu jeden odsek jedného článku, kde sa nám nepodarilo dohodnúť sa. To vôbec. A to bol článok 8.4. Rozhodoval o tom, ktorý členský štát nesie zodpovednosť za aplikáciu neplnoletého dieťaťa bez eh, sprievodu nariadenie Dublin nebolo vôbec a v tomto bode jednoznačné. Hovorila tam či. Zodpovedný a neobjasňovalo to či. To bude prvý, alebo či to bude prvá, alebo najnovšia aplikácia, žiadosť teda. A to si väčšina členských štátov interpretovalo počas využitia nariadenia Dublin 2, toho starého. No a že tiež neplnoletí bez prievodu môžu byť eh, vrátené do členského štátu, kde prvýkrát eh, vstúpili na územie EÚ. Taká bola interpretácia. Takže v rokovaniach o novom nariadení Dublin všetky strany sa dohodli, že toto pravidlo bude jasnejšie, avšak v konečnom dôsledku sa nám nepodarilo dohodnúť sa na tom, ako to vyjasniť a objasniť. Komisia na jednej strane spolu s parlamentom chcela, bolo jasné, že to bude krajina, kde neplnoletý predložil poslednú aplikáciu, zatiaľ čo rada chcela, aby to bola krajina prvej žiadosti. V tomto momente rokovaní prebiehal prípad na súde, na súdnom dvore v týchto otázkach a keďže sa nám nepodarilo dohodnúť sa v rámci rokovaní, tak sme rozhodli, že ten text necháme e, v pôvodnom znení, ako to bolo Herdní Dublin 2, ale za podmienky, citujem, že to bude v najlepšom záujme neplnoletého a rovnako sme dali spoločné oznámenie podpísané Európskou komisiou, Európskou radou a Európskym parlamentom, kde tvrdíme, že keď súd rozhodne o tejto otázke, tak komisia opätovne otvorí tento článok na riadení Dublin a vráti to na parlament s návrhom, ktorý by reflektoval rozsudok súdu že v júni 2013, tesne pred prijatím nariadenia Dublin, bol vydaný rozsudok a úplne súhlasil so stanoviskom Rady a komisie. A totiž, že sa treba vyhýbať nevyhnutným presunom neplnoletých a že členský štát je zodpovedný za žiadosť nebolo toho bez sprievodu, bude štát, kde sa momentálne nachádza. Návrh komisie zmeniť nariadenie v tomto znení bol predložený v júni 2014 a teraz je na nás a rade, aby sme túto zmenu prijali čo najrychlejšie a nekomplikovane. A je nepochybné, že vždy, za každých podmienok, treba konať najlepšom záujme dieťaťa, rovnako sa to hovorí v článku 24 charty základných práv. Rozhodnutie, rozhodok súdu tiež upozorňuje na to, že neplnotí bez sprievodu sú osobitne zraniteľní, zraniteľné osoby a preto nemôžu byť presunutí, ale musia zostať tam, kde sa nachádzajú. Ja vítam návrh komisie celého srdca a som presvedčená o tom, že veľmi dobre zohľadňuje rozsudok súdu. Vlastne na tom, čo sme sa zhodli v spoločnom vyhlásení. Takže ja dúfam, že toto bude prijaté rýchlym procesom, v rýchlom procese, keďže našou úlohou je harmonizovať tento článok s rozsudkom súdu. Ja som návrh mojej správy finalizovala, teraz je to vám všetkým k dispozícii a keďže plne podporujem návrh komisie a keďže toto je len o jednom jedinom odstavci jedného článku, nevidím žiadnu potrebu zavádzať nejaké zmeny. V podstate vôbec som nezmenila texta, len som objasnila niektoré veci v úvodných ustanoveniach, takže to znenie, ktoré je v mojej správe, je 100% kópiou rozsudku súdu a stanoviska generálneho advokáta v súlade s dohodou. Takže základné pravidlo je také, že členský štát, kde neplnoletý sa práve nachádza, je zodpovedný za starostlivosť o dieťa. Avšak nadradený princíp je v najlepšom záujme dieťaťa a čo to je? To je založené na individuálnom hodnotení najlepšieho, záujmu dieťaťa a to sa zhodnotí predtým, než sa príjme akékoľvek rozhodnutie o transfere. E, súdny dvor upozorňuje na tri princípy, ktoré treba zvážiť. Prvý je, či vidne najlepší záujem dieťaťa. Po druhé, že nemajú byť vykonávané zbytočné transfery maloletých. A, a po tretie, treba zajistiť rýchly prístup k azylovému postupu. V tomto poradí. Takže pre mňa je veľmi dôležité v tomto procese rešpektovanie deklarácie, ktorú sme podpísali spolu s inými európskymi inštitúciami a preto musíme zostať v súlade a dodržiavať rozsudok súdu. Nezabúdajme na to, že hovoríme o tých najzraniteľnejších osobách, ktoré v Európe žijú a totiž sú to deti. A myslím, že všetci vidíte a chápete, prečo treba vyvinúť maximálne úsilie na ich ochranu. Ja vás teraz vyžívam, aby, vyzývam, aby ste sa zapojili do diskusie a môžete mňa alebo mojich asistentov osloviť kedykoľvek v tomto procese. Ďakujem veľmi pekne a ospravedlňujem sa za to, že som to trochu pretiahla. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne za váš návrh správy a Teraz zostane slovo pani Mecola ako tieňová spravodajkynia za EPP. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja súhlasím s tými hlavnými bodmi, ktoré Cecília predostrela. Ja som presvedčená, že návrh správy ide v súlade s rozhodnutím súdu a návrhom komisie. Takisto reflektuje princíp čo je v záujme maloletého, by malo byť pre nás prioritou. Tento princíp by mal byť hlavným argumentom, tým našim hlavným argumentom a ako Európsky parlament by sme mali vyslať signál, že keď hovoríme o deťoch, tak jednoducho nebudeme robiť žiadne kompromisy. Nemôžeme stratiť zo zreteľa potrebu že deti musia byť v epicentre našich diskusí a nášho záujmu. Deti sú zraniteľné voči problémom, ktoré sú, ktoré riešime a preto musia byť centrom našej pozornosti. Táto správa sa drží hlavného pravidla, že zodpovedný e, štát je tam, kde je v centre pozornosti maloleté dieťa. A preto by sme nemali e, podporovať žiadne zbytočné presuny týchto detí medzi členskými štátmi. Ja vítam tento pozmeňujúci návrh a tento bod správy, avšak chcela by som povedať, že zároveň musíme byť obozretní a musíme chrániť akúkoľ, akúkoľvek možnosť zneužitia nášho systému. Musíme urobiť všetko preto, aby všetky pravidlá, ktoré príjmame, nemohli byť zmanipulované tými, ktorí by takýto systém chceli zneužiť. Záverom by som sa chcela poďakovať Cecílii za dobrú platformu, na ktorej sa dá ďalej stavať a dúfam, že dosiahneme výsledky, o ktoré nám spoločne ide. Ďakujem pekne Roberta a Silvia Giama, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Je to naozaj správa, na ktorej odvedla sa taký obrovský kus práce. Ďakujeme za toho ducha spolupráce. Tie rokovania medzi parlamentom a radou sa dosť ťahajú. E, nariadenie Dublin a smernica o postupe. E, to všetko veci, ktoré sú veľmi citlivé, veľmi komplikované. Dovolte mi, aby som e, zablažila spravodajkyni a vlastne nám všetkým k tomu riešeniu, ktoré je kompletne v súlade s rozhodnutím súdu, ako aj s e, návrhom komisie. Čiže bolo potrebné právne objasnenie, to bolo potrebné, lebo dá sa záujem e, dieťaťa vykladať tak či onak, e, líši sa to od krajiny ku krajine, pravidlá sú komplexné, no a e, záujem žiadateľov je náležite zohľadnený, teda žiadne zbytočné transfery maloletých. Žiadne pozmaňovacie návrhy. Ja podporujem ten pozitívny prístup spravodajkyne, pokiaľ ide o návrh komisie, čiže sa postavím aj ja za ten prístup, ktorý ona navrhla. Myslím, že takýmto spôsobom sa nám podarí veci vyriešiť v takomto pozitívnom duchu. Sú tu však zo strany to avizované určité výhrady, čiže ešte nemáme všetko iste za sebou. Ale využila by som to príležitosť na to, aby som položila komisii jednu otázku, alebo dve, tak aby som to celé ilustrovala. Ešte raz opakujem, podporujem prácu, ktorú odvedla spravodajkyňa, no a komisia chcem spýtať následovné. Máte nejakú predstavu o počte takýchto detí, ktoré boli dublinované nie je to moc pekný e, výraz, ale kde došlo k transferu, čo by sme vedeli, že aký rozmer to celé má a či už e, viete, ako je to od júna s uplatňovaním rozhodnutia súdu, či sú tu nejaké dopady konkrétne v teréne a aké to sú. Takže ďakujem pekne a ešte raz blahoželám. Thank you very much. Ďakujeme pekne aj my. A teraz v mene prihláseného rečníka dostane slovo pani Halácho. Pán Halácho. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ak žiadosť o azyl môže byť podaná kdekoľvek, kde si žiadateľ zváži a členský štát je potom zodpovedný za spracovanie takejto žiadosti, tak je tu predsa len riziko, ktoré Eh, ako keby podporovalo to, čo nazývame v angličtine azylový nákup. Takže takto si žiadateľ môže ako keby vybrať takú krajinu, ktorá je pre ňa najatraktívnejšia. Toto môže viesť aj k pašovaniu maloletých z členského štátu eh, do želanej destinácie. Rovnako ak členský štát, kde sa nachádza maloletý, zodpovedný za spracovanie takejto žiadosti, tak to môže vytvoriť stimul pre prvý štát, aby neregistrovali člen, maloletého. A toto jednoducho z tých detí robí ešte viac zraniteľné obete. Takže hoci, dobrý, hoci tie úmysly sú dobré, tento návrh môže prispieť ešte viac k takémuto obchodovaniu, pašovaniu maloletými ľuďmi, tak do únie, ako aj smerom von z únie. A a prispieje to aj v skutočnosti, kde malé počet štátov musí spracovať všetky žiadosti o azyl. Zatiaľ čo súhlasíme s tým, že našou prioritou je záujem maloletých, definícia takéhoto záujmu je komplikovaná. Ďakujem. Ďakujem a teraz dostane slovo pani Bjork. Ďakujem pekne. Ja sa takisto chcem poďakovať u spravodajkyni pani Vikstromovej za jej prácu. My máme takisto návrh, ktorý by sme chceli predložiť. Istotne neprekvapí nikoho, že GUE zastáva názor, že Dublin eh, mal priniesť výsledky. To znamená, je tu skupina, ktorá by jednoducho mala z týchto transferov byť vyčlenená. Takže podporujeme my tieto návrhy v tomto duchu. však možno sa dajú ešte veci zlepšiť. Napríklad to, čo je v prospech dieťaťa, je definícii právnej dané, má to medzinárodný rozmer, medzinárodný rozmer a toto by sme sa mali toho držať a preto chceme zlepšiť 4a v poslednej časti, kde sa uvádza ak to nebude v najlepšom záujme dieťaťa v angličtine. A chceme tam uvieť teda výraz dieťa a nie malolety. Child na miesto minor. A tu vlastne vytvárame určité prepojenie k medzinárodnému právu, ktoré vlastne má byť rešpektované v prospech dieťaťa. Potom sú tu ešte ďalšie aspekty, ktoré by sme za našu politickú skupinu chceli predniesť, akým spôsobom sa teda dieťaťu sprostredkúvajú informácie, ako sa to celé dá robiť primerane k jeho veku, ako sa to dá urobiť primerane vlastne schopnostiam príjmacím dieťaťa. Takže ide tu o to objasniť tú situáciu, vysvetliť to dieťaťu, kto vlastne bude analyzovať, že či to je naozaj v najlepšom najlepšom zájme sú to úrady v Dubline, alebo sú to tie, ktoré jednoducho sú zodpovedné za túto situáciu v jednotlivých členských štátoch. Takže v tomto zmysle predložíme my žiadosti, ktoré budú pripravené tak, aby v epicentre bola ochrana dieťaťa, teda maloletých. Ďakujem veľmi pekne a slovo dostane pani Jean Lambert. Ďakujem veľmi pekne. Jedna z tých kritík, ktorú tu máme z celej tejto z tohoto nariadenia dublinského, to sa týka transferu a prevodu, ako keby si tu krajiny navzájom vymieniali ľudí. Ja si myslím, že v rámci toto všetkého by sme my chceli, aby legislátori urobili rozhodnutie, aby to nerobili teda súdy, ale bohužiaľ nebolo tomu tak, takže tá dohoda bola taká, že počkáme na rozhodnutie súdu, aby sa pokúsil vyhraniť, respektíve redukovať množstvo transferov, predovšetkým pokiaľ ide o maloletých, pretože ľudia majú obavy ohľadne zraniteľnosti maloletých, ale takisto máme aj prípady, pokiaľ ide o to, že mladí ľudia boli transferovaní a tieto transfery, prevody jednoducho nedopadli dobre to znamená, e, nedosledovalo sa to nakoniec a boli tu problémy. Takže našim cieľom je znížiť problémy a zabezpečiť, aby sa ťažkosti odstránili čo možno najskôr. A mal by to byť jeden členský štát, ktorý bude, prevezme zodpovednosť za celé spracovanie prípadu. Pokiaľ ide o celé tie argumenty, ktoré tu máme ohľade transferov maloletých, zdá sa, že sme už prešli cez veľa tých problémov v rámci rokovania ohľadne Dublinu 3 a dalo by sa takmer povedať, že a uvedomujem si, že aj súd preskúmal veľa prípadov a uviedol rovnaké argumenty, že členské štáty predkladajú argumenty ohľadne rizika tzv. azylového shoppingu a veľa z týchto argumentov bolo prednesených na súde, boli zaznamenané v rámci rozsudku a máme ten rozsudok pred nami, ktorý je veľmi jasný, zreteľný, ktorý moja skupina podporí. My nie sme veľkými fanúšikmi dublinského nariadenia, dublinskej úpravy a v tomto prípade to skutočne je v prospech detí a mladých ľudí, ktorí sú vekom mladší ako 18 rokov. Takže my podporíme spravodajkňu. Toto je jednoducho rozsudok súdu a malo by sa, malo by sa tieto, mali by sa konečne ukončiť tieto diskusie, debaty a dúfam, že rada nám v tomto pomôže, ak, ak bude akceptovať to, čo povedal súd a týmto spôsobom budeme mať revíziu na stole Dublinského nariadenia. Posledný rečník za EPP, pani Ferrera. Ďakujem pekne, pani predsednička. Aj ja by som sa chcela pripojiť k tým blahoželaniam, ktoré tu vlastne boli vyjadrené na adresu pani Cecílie, pokiaľ ide o prípravu tejto správy, že tu skutočne ide o to, aby blaho dieťaťa bolo v epicentre nášho záujmu, takže tak ako to je uvedené v tejto správe, dobre sa uvádza, že treba predovšetkým brať do úvahy medzinárodnú ochranu dieťaťa a treba vyhnúť sa tým transferom, ktoré sú, nie sú nevyhnutné. Ja si teda myslím, že ten štát, kde sa podala žiadosť, tento štát vlastne musí preukázať, že takú, takýto transfer je zamýšľaný. To môže byť jednoducho dobrý dôvod na to, aby sme sa vyhli takémuto obchodovaniu, ktoré tu bolo spomenuté, ten tzv. shopping. Takže v tomto kontexte by som povedala už iba jednu vec. Ide tu o medzinárodnú ochranu Máme ešte stále určité ustanovenia v členských štátoch, pokiaľ ide o tému príjmu dieťaťa na obdobie, kde žiadosť je preskúmávaná, ale to samozrejme obsahuje určité rizika a nebezpečenstva pre maloletého alebo maloletu, To sme vlastne mali nedávno taký prípad v Taliansku. Zmiznú takýto E, takéto deti a jednoducho sa s nimi už iba potom ďalej narába ako s číslami a nejako s osobami. Tak potom sa stráca jednoducho zo zreteľa to, že tu ide o deti. Už sa hovorí iba o číslach. Už sa to nevníma ako niekto, to je príslušník skupiny, ktorá si vyžaduje skutočne ochranu Nakoniec to môže skončiť aj v rukách obchodníkov s orgánmi, prostitúciou. Takže musíme urobiť všetko preto, aby sme jasne povedali, že my jednoducho túto situáciu chceme vyriešiť a musí sa jasne povedať, že kto príjme dieťa, ktoré nie je v doprovode. Ide tu o ochranu dieťa. A teraz dostane slovo vlastne každý poslanec, ktorý sa prihlásil do, do e, diskusie, takže nech sa páči, začína prvá rečníčka. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Ja by som sa takisto chcela poďakovať spravodajkyni za prácu, vynikajúcu prácu, ktorú odviedla. Ja oceňujem jej prácu. Takisto sa aj chcem poďakovať za veľkú precíznosť ohľadne zobrazenia obsahu tohto dokumentu a objasnenia toho, že je absolútne dôležité, že akékoľvek rozhodnutie je prijaté, musí brať do úvahy tie základné záujmy dieťaťa. a To je prioritné. Avšak sú tu určité pochybnosti, ktoré mám, predovšetkým pokiaľ ide o to, že čo sa udeje, ak riešenie, ktoré bolo prijaté, nie je jednoducho v záujme dieťaťa a predovšetkým sa tu pozerám na odsek 4.4, kde sa uvádza, že kdekoľvek sa takýto problém objaví, tak ten štát, ktorý bol požiadaný, aby sa postaralo takéto dieťa, by mal spolupracovať so štátom, kde sa nachádza dieťa, na to, aby jednoducho všetko sa urobilo v záujme dieťaťa. To je veľmi dôležitý bod, ale predsa len si myslím, že to prináša určitú neistotu, pokiaľ ide o to, že kto a ako by mal vyhodnotiť najlepší záujem dieťaťa, alebo aby sa pozrelo na to, že ktoré sú tie záujmy dieťa. Takže ja si myslím, že by sme jednoducho mali využiť túto vynikajúcu príležitosť na to, aby sme do ustanovenia zapracovali špecifický bod ohľadne tohto. Možno by sme mohli mať princíp, ktorý by sme zaviedli, alebo ešte možno lepšie určité procedurálne záruky, kde by sme uviedli, že rozhodnutie o vyhodnotení lepších záujmov dieťaťa by mali byť odsúhlasené alebo teda aspoň kontrolované zo strany kompetentných štruktúr, ako napríklad špecializovaných magistrátov. Takže ďakujem. Ďakujem. Pani Wimberg, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne za slovo. Veľa Švedov, ako aj ja, sa bojíme, kde ide o takéto uvoľnenie Dublin, Dublinu, pokiaľ ide o ten návrh komisie. Spravodajkyňa pani Wikström podporila návrh komisie, hovorila, že jednoducho treba zabezpečiť podporu maloletým. A nezávisle od toho, že či ide od prvú krajinu alebo o ďalšiu krajinu, kde sa táto žiadosť požiadala, ide tu o individuálny prístup a individuálne vyhodnotenie požiadaviek dieťaťa. Švédsko berie aspoň príjma veľmi veľké množstvo e, maloletých bez doprovodu, ktorí vlastne prídu do Európy a to celé vedie k veľkému prílevu imigrantov. A správy z Belgicka, Fínska a Dánska poukazujú na to, že veľa ľudí eh, uvádza menší vek, ako jednoducho majú, očakávajú eh, polahčujúce okolnosti, väčšie výhody, pretože ešte uvádzajú, že nemajú 18 rokov. Takže som jednoducho prekvapená z toho, čo tu predkladateľka predložila. Dúfam, že sa budeme držať Dublinu, v každom prípade, pretože dublinské nariadenie nezlepšuje síce situáciu vo Švedsku, ale moja otázka týkajúca sa Sicílie. Myslíte si, že bývalý minister, predseda, minister, ministerský predseda pán Reinfeld umožní masové, masové, e, masovú imigráciu, aby sa zaplnili ešte neobývané oblasti u nás? Ďakujem pekne. A teraz dostane slovo predstaviteľ Európskej komisie. Thank you very much, Madam Chair. It's Öl, but it's very difficult in all other languages. Ďakujem veľmi pekne. Um, uvedomujem si, že moje meno je ťažké. Dovolte mi najskôr zopakovať to, čo povedala pani Wikström ako spravodajkyňa. Toto je osobitná tematika. Návrh komisie, ktorý bol predložený, je náležnosti na politickú deklaráciu, ktorá bola vydaná v záverečnej fáze rokovaní od kedy dvaja spolu spoluzákonodarcovia sa nedohodli na článku 8.4. Vtedy, a vtedy bolo jasné, že Európsky súdny dvor nie k tomu rozsudok, tak dva spoluzákonodarcovia eh, zmenili eh, toto ustanovenie a vyzvali komisiu, aby to zmenilo. Eh, zmenila vo svetle rozsudku súdu. No a preto komisia má špecifickú úlohu v rámci tohto postupu a týchto rokovaní. Nezačíname od nuly, ako zvyčajne, ale takým sprostredkovateľom medzi Európskym parlamentom a radou implementujeme výzvu dvoch spolu zákonodarcov revidovať článok 8.4 na základe revidovaného rozsudku. Po druhé, Dovolte mi privítať návrh správy pani Vikstromovej, eh, ktorý podporuje Eurokomisie a súčasne návrh správy chce zmeniť jeden, jedno úvodné ustanovenie, vložiť dva ďalšie a tiež upraviť technický dozor. Zatiaľ, čo my ako komisia môžeme podporiť cieľa týchto pozmeňujúcich návrhov, tak iste chápete, že detaily si budú vyžadovať ďalšiu diskusiu a objasnenie na technickej úrovni, hlavne na to, aby sme zaistili právnu stabilitu. A no, po tretie, v svetle institúcií rokovaní rady nadchádzajúce trialógy a predstavkovateľská úloha komisie v tejto tematike by som chcel e, pripomenúť, že pre nás je táto téma veľmi dôležitá. Konkrétne treba zaistiť, aby v každom kompromise bolo uvedené, že najlepší záujem dieťaťa vždy prevažuje v súlade s rozsudkom Európskeho súdna dvora. No a zohľadom na tento cieľ komisia bude zaoberať záverečnú správu Európskeho parlamentu a aj stanoviskom rady, keď budú prijaté. Správa na téme doteraz preukázala, že niekoľko technických otázok ešte treba vyjasniť pred etickými závermi. A preto chcem povedať, že komisia rada pomôže parlamentu a rade v tejto oblasti plnej miere. A dovolte mi teraz reagovať na konkrétnu otázku pani Guillaume o štatistických úradoch. Ja mám údaje z roku 2013 a celkový počet žiadostí, to vrátane bolo 435 tisíc a počet žiadosti detí bez prírodu bol 12 640. No a z týchto 12 640 10,2% boli do 14 rokov, 20% vo veku 14 až 15 rokov a 67% vo veku 17, 16 a 17 rokov. To znamená, že 2,9% celkového počtu žiadostí v roku 2013 Hm. podali deti bez prievodu. No a k ďalším otázkam musím povedať, že nemáme spolahlivé štatistické údaje o tom, koľko eh, z týchto žiadostí bolo vyrovnaných podľa procesu Dublin, o tom nemáme žiadne spolahlivé údaje. Situácia v členských štátoch po rozsudku je rôzna. Niektoré členské štáty že niektoré, niektoré členské štáty poslali na stôl len tých neplnoletých, ktorí eh, dostali eh, prvoinstančné rozhodnutie. No a toto ukazuje pre nás, aké dôležité je harmonizovať tento odsek a na európskej úrovni eh, dosiahnuť jasné riešenie. A jedna ďalšia vec, najlepšiemu záujmu dieťaťa, by sme predešli nedorozumeniam ten najlepší záujem bude musieť vždy identifikovaný v každom jednom prípade na národnej úrovni. A potom bude predmetom ďalšieho skúmania národných súdov. Teraz prejdem naspäť ku konkrétnej otázke. A dovolte mi povedať, že komisia je presvedčená, že kompromis medzi dvoma spoluzákonodarcami, ktorý bude plne spĺňať požiadavky rozhodnutia súdu a zohľadní tiež politické odhodlanie troch inštitúcií v kontexte rokovaní o nariadení Dublin 3. Čiže toto bude čoskoro e, prijaté. My sme vám k dispozícii pri dosahovaní tohto cieľa. Ďakujem pekne, predsednička. Ďakujem veľmi pekne. A tu je zástupca Lotyšského predsedníctva. Chcete sa vyjadriť? Nech sa páči vážení poslanci, ďakujem pekne e, za slovo a za to, že ste mi umožnili dať vám aktuálne informácie práce rade, rady. Lotyšské predsedníctvo pokračuje e, v práci italianského predsedníctva. Vykonávame bilaterálne kontakty medzi e, členskými štátmi a stretnutia prípravných orgánov rady na to, aby sme našli dostatočnú väčšinu pre stanovisko rady. Budeme veľmi radi, radi aby parlament bol informovaný o pokroku a latvijské predsedníctvo sa rado bude angažovať, tedy keď obe inštitúcie budú mať mandát. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som teraz požiadal Ceciliu Wikstrom, aby Ja to trochu zhrnula, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcela poďakovať tieňovým spravodajcom, za ich podporu a je vynikajúce zistiť, že sme spojení v boji za práva dieťaťa, totiž pani Mecola, pani Guillaume, pani Björka, pani Lambert a aj pani Ferrara. Neviem, či to je náhoda, že sme všetky ženy, dúfam, že nie. Ďakujem vám veľmi pekne. A pán Hala, aho. Ja sa nedokážem vyhnúť dojmu, že pre mňa je skutočne zaražajúce, že vy hovoríte o ľudský, o pašerákoch ľudí a je pravda, že aj deti sú obeťami týchto páchateľov a dostávajú sa nelegálne do Európy. Prepašujú sem ľudia, ktorí zarábajú na nešťastí týchto detí, ale moja otázka je stále nezodpovedaná. Mali by členské štáty Európskej úrovne, únie pokračovať v tom procese, o transfere detí z jednej krajiny do druhej. Je to niekedy vôbec v najlepšom záujme dieťaťa vy hovoríte o stimuloch pre členské štáty, aby konali. No a práve preto robíme našu prácu. My to robíme na harmonizáciu pravidel, aby sme obmedzili z alternatívnych interpretácií. My chceme zaviesť spoločné pravidlá a pani Wimberg by som rada niečo povedala po švedsky. Ja pokladám skutočne za zaražajúce, milá Kristina Wimberg, že sa tu spochybňuje niečo samozrejme. Môžeme spochybňovať komisiu, a možno aj parlament, tiež patríte parlamentu, ale nie je v poriadku pochybňovať rozsudok Európskeho súdneho dvora. Európsky súdny dvor, jeho rozsudok je jednoznačný. A čo myslíte? Čo si osi myslíte, že vôbec pochybňujete tento rozsudok komisia a rada? A to akceptovali, ako sa vy môž, odvažujete vôbec takto sa správať. Of course, to the Ďakujem pekne komisii. By som tiež rada povedala, že si vážim našu spoluprácu a rada by som vám poďakovala za podporu a ústenie, že budeme bojovať jednotne za záujmy neplnoletých a samozrejme my máme povinnosť držať rozsudok súdu a pokiaľ to chápem, neexistuje alternatívna interpretácia tohto rozsudku, takže musíme byť pevne odhodlaní, no a lotickému predsedníctvu by som chcela povedať, vyvinite maximálne úsilie, aby zákon platil a bol implementovaný. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. To bolo zhrnutie spravodajkyne ale jednu minútu dostane ešte pani Wimberg. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ako poslankyňa parlamentu mám právo klásť otázky a niečo spochybňovať, ako my postupujeme a Cecília, ste mohli reagovať na moju otázku, hovorí sa 13 tisíc eh, maloletých bez prevodu a vo všetku sme prijali minulý rok 7 tisíc. To treba povedať. Buď sa netestuje ich vek, neskúma, čiže možno ani nie sú neplnoletí. To teda vôbec nevieme. To je pripomienka a dúfam, že v nadchádzajúcich dňoch budeme šťastní z ľudí, ktorí prídu do Európy, pretože demografický vývoj ukazuje, že budeme potrebovať eh, mladých, keďže eh, naša populácia starne a zmenšuje sa. Ale to je iná diskusia. Ale teraz eh, už v tomto nechcem pokračovať. Ja som rada, že tieňoví spravodajce ma podporili a som rada, že sme jednotní ako inštitúcie Európskej únie, ktoré sú zjednotené v najlepšom záujme dieťaťa Ďakujem pekne a želám vám pekný večer. Ďakujem pekne a budeme pokračovať. Kolegyne, kolegovia, ďalší bod nášho programu je posúdenie návrhu správy o odporúčaní Európskej komisie o rokovaniach pre transatlantické obchodné a investičné partnerstvo. Stanovisko LIBE prispieje k správe, ktorú príjma výbor INTA 6. a 7. mája roku 2015. Ja by som vás chcela informovať, že výbor LIBE a jeho žiadosť, aby bol asociovaný podľa súlade s rokovacím poriadkom ešte stále nebola vyriešená konferencia predsedov o tom rozhodne 5. februára, avšak už môžeme začať pracovať na našom stanovisku. Než počkáme chvíľu teraz a prosím. V tichosti opúšťajte miestnosť. Vážení poslanci parlamentu, mohli by ste prosím pokračovať v rozhovoroch mimo rokovacej miestnosti. Okay, we will start. Dobre, takže začneme. Prosím, utište sa. Dobre, ja by som rada informovala poslancov o tom, že výbor LIBE a tá žiadosť bola sociálnym výborom podľa súlade s rokovacím poriadkom Európskeho parlamentu k správe INTA ešte stále nebola vyhodnotená. Konferencia predsedov o nej no rozhodne 5. februára, avšak už my môžeme začať, e, my už môžeme začať pracovať na našom stanovisku. A slovo dostáva pán Albrecht a potom tieňový spravodajcov. Takže pán Albrecht, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, ja viem, že čas už je pokročili, blížime sa ku koncu nášho zasadnutia, ale Stále toto je dôležitý program, bod programu a to je stanovisko výboru k prebiehajúcim prácam výboru INTA na predbežnej správe v rokovaniach o transatlantickom partnerstve pre investície a obchod medzi USA a EU. Samozrejme, je to postup mimoriadne dôležitý. Týka sa to všetkých častí našej práce a rovnako kompetencií eh, mojich výborov. Viacero výborov predkladá stanovisko tejto práci výboru INTA. Ja som presvedčený, že náš príspevok je veľmi dôležitý. Náš výbor zodpoveda za otázky základných práv spravodlivosti, právnej situácie občanov v tomto novom prostredí. Hlavne jedna konkrétna otázka, ktorá je mimoriadne dôležitá pre Európsku úniu v rámci týchto rokovaní, hlavne pre Európsky parlament, kde iné inštitúcie. A to je záruka vysokej úrovni ochrán, ochrany osobných údajov EU že jasne sa do rokovaní zavede to, že ustanovenia o ochrane údajov Európskej únie chcú byť udržané, chcú byť výnimka na základe nejaký GAC článku 14 Všeobecnej dohody o službách a obchode, takže aby legislatíva o ochrane údajov pre nemohla byť diskriminovaná Takže toto bolo uvedené do návrhu ako jedna z hlavných ustanovení, samozrejme okrem toho zaručovanie základných práv vo všeobecnosti a inklúzia eh, položky v ľudských právach, vec, ktorej ktorú Európska únia musí bojovať a súhlasne musí aj parlament. A my sa opätovne odvolávame na naše znenie, eh, ktoré máme uznesenie z marca o otázkach zrovna s európskymi občanmi a ich sledovania, ochrana práv do jurisdikcie USA by mohla viesť k zlepšeniu situácie v týchto rokovaniach, môžete to povedať inými slovami, ak to nebude tam vyriešené, tak to bude závažné ohrozenie rokovaní. Ďalej samozrejme prebiehajú rokovania, ktoré prebiehajú na základe dokumentov, ktoré neboli dostupné poslancom parlamentu, ale unikli. Je jasné, že USA sa snažia o zaradenie rokovaní, o tokoch údajov, elektronickom obchode a iných oblastiach spôsobom, takže tiež chcú zaradiť eh, samozrejme aj ochranu údajov, teda ustanovenia o ochrane údajov v tejto dohode. My opakujeme, že by tomu tak nemalo byť, pretože je to už v mandáte rady, je to tam obsiahnuté veľmi jasne. Čiže toto chceme vylúčiť z rokovaní. Momentálne reformujeme náš vlastný právny rámec, vlastné právne prostredie a už aj rokujeme z USA o ustanovenia, ktoré sa týkajú tokov údajov, hlavne Safe Harbor. V novom rámci nariadenia ešte nie je vyriešené, takže v tejto dohode by sme sa tomu nemali venovať, ale v správe INTA by to malo byť súčasťou, hlavne pokiaľ ide o transfery tretich štátov, kde je evidentné, že uplatňovanie našho, našej legislatívy je potrebné zabezpečiť. A toto zopakoval aj Európsky súdny dvor dobre známom prípade Google versus Španielsko. Čiže aj toto tam v tejto správe sa musí odraziť. A ešte ďalšia vec. Je tu hrozba dosť značná, že bežné súdne jurisdikcie v súdnom systéme našich demokracií založených na právnom štáte, že toto by mohlo byť ohrozené vzhľadom na ustanovenia týkajúce sa riešenia investičných sporov. Takže je potrebné jasne zabezpečiť, aby tomu tak nebolo. To je dôležitá vec, ktorej musíme my prispieť v rámci správy INTA. A tiež veľmi nepravdepodobná možnosť pokiaľ ide o transparentnosť, prístup k dokumentom a tak ďalej, že toto je vec dôležitá. A pokiaľ ide o prebiehajúce rokovania, týka sa to interim správy, je to dôležitý bod. A ja si myslím, že to bude pozitívne pre legitimnosť týchto rokovaní a ich výsledku a budú dokumenty k dispozícii aj pre verejnosť nemôžu všetky do, rokovacie dokumenty, hlavne ich výsledky tých rokovaní, nemôžu byť e, pred verejnosťou skrývané, lebo v takom prípade nebude možné, aby parlament e, naozaj svoje právomoci vykonával, ak v parlamente nebude môcť byť verejná rozpráva, lebo to by potom nebola žiadna parlamentná demokracia v konečnom dôsledku. Takže toto je podľa môjho názoru dôležité, je to stručné, precízne, e, sme tam obmedzení priestorovo, budeme hlasovať o konečnej verzii, tam už to obmedzenie nebude, čiže som otvorený návrhom skupín, hlavne tiež vyspravodajcov, takže týmto ich vyzývam, aby prišli Eh, po tejto výmene názorov na zasadnutie tieňových spravodajcov v neskôršej fáze. Ďakujem pekne. Pani Gabriel je tieňovou spravodajkyňou, takže nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Dovolte mi, aby som sa na poďakovala spravodajcovi za jeho prácu. 5 aspektov v tom texte, ktorý nám bol predložený, sú podľa mňa zásadné. Poprvé, súhlasím s v tom, že je dôležité klásť dôraz na transparentnosť. To je kľúčový prvok pre nás všetkých a vieme, že transparentný dialog a e, teda, že iba takouto formou e, ten text bude naozaj vyvážený, keď ten dialog sa bude diať a bude transparentný. Druhá vec, ochrana údajov. Táto dohoda musí mať silné záruky, pokiaľ ide o ochranu súkromia. Všetci súhlasíme s tým, že tá dohoda nemôže európske pravidla pre ochranu údajov podkopávať, mať nižšiu úroveň a pokiaľ ide o ochranu údajov, e, tieto ustanovenia majú byť vyňaté z rokovaní. Čiže moja otázka na spravodajcu, tie odkazy v texte, ktoré tam sú, pokiaľ ide o transfer a spracovanie údajov, e, odkiaľ to tam prišlo a ešte ďalšia otázka. Vy už ste o tom čiastočne hovorili, ale týka sa to e-commerce, teda elektronického obchodu. Mohli by sme mať k tomu ďalšie údaje, aké sú tie odkazy, tie referencie, keď sa hovorí o zaradení kapitoly. Mm, momentálne to tak nie je. Potom riešenie tých investičných sporov, IASDS, e, tento neslavne známy mechanizmus – E, ide o kompetenciu výboru Júri, či tam tento mechanizmus bude alebo nebude začlenený, ale my ako LIBO sa musíme tiež k tomu vyjadriť. Pripomínam ale, že to mechanizmus, ktorý nie je nový, je v bilaterálnych dohodách 9 členských štátov z USA pred vstupom Napríklad Nemecko má vo viac 20 e, investičných dohodách, ktoré vyrokovalo, e, má takúto vec, takýto mechanizmus e, začlenený. Tento mechanizmus však pre nás nie je priateľný, lebo nedáva rovnaký prístup našim investorom a musíme byť veľmi pozorní, pokiaľ ide o tri aspekty. Musíme sa vyhnúť zneužívaniu systému, musíme sa pozrieť, aby transparentnosť systému bola naozaj daná, ako aj prístup pre všetkých investorov vrátane malých a stredných podnikov a potom pokiaľ ide o výber e, tých e, rozhodcov, je potrebné za každým vyhodnotiť ich e, kvalifikáciu a ich kompetentnosť. Ďalej sa tu odkazuje o obchod, na obchod so službami TISA v túto dohodu a tiež sa hovorí o ENISE, čiže neviem, čo tam ten odkaz je, môžete nám prosím povedať, prečo ste to tam dali, aký cieľ ste tým sledovali, je to v B a v oceku 2 a 4. A ešte posledná vec, uzavrela by som to tým piatým prvkom, je to vec, ktorá nie je právneho, ale je politického charakteru. Ide o možnosť ktorú nám dáva táto dohoda, e, vytvoriť e, e, vhodné prostredie, pokiaľ ide o výzobu reciprocitu, napríklad Bulharsko a USA, lebo som Českou republikou to tak bolo, keď sa príjmala dohoda s Kanadou. Čiže naša inštitúcia vedla obrovský kus práce, pokiaľ ide o princíp reciprocity, tak by sme mohli využiť túto príležitosť, aby všetky členské štáty boli mm, predmetom rovnakého prístupu Takže musíme tu proces využiť, eh, hoci to nie je právna, ale politická záležitosť, aby toto bolo na rokovacom stole. Takže toľko z mojej strany. Ďakujem pravdácovi za zvedenú prácu a ďakujem aj kolegom za ich príspevky súčasné aj budúce. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz pani Loresty. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja sa na obodu Janovi chcem poďakovať za túto prácu, dobre to spravil. Tie hlavné body, čo tam majú byť, tam sú, ale niektoré definície a niektoré doplnenia ešte budú potrebné. Myslím si, že je dôležité, aby sme jasne povedali ako náš výbor, že chápeme, že je to vo vzájomnom záujme oboch strán, aby táto dohoda bola prijatá tak, že to bude dobré pre rozvoj našich hospodárstiev, rast, zamestnanosť a td., ale aby to neznižovalo štandardy ochrany ľudských práv. Začala by som bodom 6. Naša skupina je za to, aby tento bod bol naformulovaný veľmi silne, zatiaľ tak naformulovaný nie je. Je to také príliš slušné, keď sa hovorí o kondicionalite, napríklad bod 2, má surveillance Je to tam taká vágna formulácia, Ja si myslím, že na oboch stranách oceánu sú viníci. Máme to podložené v správe. Čiže s týmto hromadným e, sledovaním bude problém. Súvisí to aj s TTIP. mi to prehnané. Čiže by som to navrhla preformulovať. A tie datové toky súhlasím, že je to problém, ak to má v našom stanovisku, tak musíme povedať, že tento pojem dátových tokov, že je potrebné ho jasne definovať, čo to je. pokiaľ ide o naše smernice a nariadenia jazykom, ktorý sa tam, pokiaľ o jazyk, ktorý sa tam používa, ako je to zlučiteľné, lebo tam ten jazyk podľa mňa je trošku iný. Bod 5. Zase by som si vedela predstaviť jasnejšiu formuláciu. Zase je to príliš umiernené. Jasne povedať, čo chceme. Súhlasím s tým, čo povedala zastupkynia EPP pokiaľ ide o bod ISDS, konkrétnejšie, jasnejšie by to malo byť naformulované, možno nejaká alternatíva, ale neviem, či to má na starosti náš výbor, či by to nemal urobiť niekto iný. Výbor ekonomickejšieho zamerania. Čiže dá sa to ešte redakčne upraviť. Budeme spolupracovať tak, aby ten dokument bol dobrý v zmysle nášho záujmu ochraňovať súkromie a dáta. S tým ale, že tú dohodu v vašom dôsledku chceme. Ďakujem. Ďalší tieňoví tu nie sú. Pani Gomeš, vy tu niekoho nahradíte, nejakého tieňového spravodajcu? Nie, sama za seba? Dobre, takže pán foss bol ako prvý, tomu dám hneď slovo, nech sa páči. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ähm, zunächst auch einmal vielen Dank für die vorliegende. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem za toto stanovisko. Ja mám ešte nejaké body kritiky na úvod Ačko, úvodné ustanovenie tam sa v závere uvádza zohľadniť neobmedzenie ochrana údajov, to je dôležité právo, ale vždy je potrebné to riešiť a vnímať v rovnováhe s inými základnými právami, čiže nie je to nejaké základné právo, ktoré je nadradené ostatným, čiže nemôžeme povedať neobmedzenie. Bod B. Ja si myslím, že tu nie je dátový transfer, ktorý by sa mal riadiť TTIPom. Ten mandát nepredpokladá žiadne prenosy údajov tohto typu. Bod C. Stručne. Nede o čisto americkú stranu, ktorá s tým prišla. Aj my sme to tam chceli, ten elektronický obchod. Čiže si kladiem otázku, ako je to s kompetenciou, lebo tam ide o základné práva v čistom zmysle slova. Ďalej, Nechápem, prečo by tam mala byť nejaká doložka o ľudských právach, lebo tieto sú povinné už tak či tak. A nejde tu obchodnú dohodu s Čínou. A po tretie, ešte raz dôrazňujem, ide o obchodnú dohodu, čiže to tam podľa mňa nemusí byť. Bod 2. To sa mi zdá byť skôr úvodné ustanovenie, než samotný bod textu Nedalo by sa to posunúť, dať do úvodných ustanovení bod 3, horizontálna klauzula, tá sa netýka údajov, dát, ale obchodu, čiže zase to vnímam tak, že toto nie je správna referencia, čiže to tam nepatrí. Bod 4. Ja viem, že toto je za každým sporné, čo je povinné a čo nie. To, čo je povinné, podľa mňa je nadbytočné, možno by to tam aj mohlo zostať. Ale TISA, odkaz na túto dohodu, to podľa mňa nesúvisí s obchodnou dohodou. My sa máme zaoberať TTIPom a nie ďalšími vecami, ktoré s tým nesúvisia. Bod 5. Zastupovať považujem za povinnú vec, ale tu by som sa kolegu chcel spýtať. Hovorí sa tam o lokalizácii zariadení na spracovanie údajov. Ja som to v tom texte nenašiel. Som si to pozerala, nebolo to tam. Čiže keby ste povedali, o čo tam ide, aby som to pochopil lepšie. Bod 6. Kolegyne o tom už hovorili. Ja som pravodajcom v Júri a preto si kladiem otázku, či to je v kompetencii LIBE. Investor, štát spory riešiť základné práva, chcieť riešiť v obchodnej dohode. To na to nie je správne miesto, toto je vec veľmi zásadná a vlastne <clears throat> aj tieto konsekvencie ohľadne zamedzovaniu prístupu k justícii a podkopávaniu demokracie. Nesmieme zabúdať na to, že tu ide o nároky podnikov <clears throat> prostredníctvom zlého konania štátu. Takže nemyslím tu teraz ja si myslím, že bod číslo 6 by mal odtiaľ byť vypustený úplne a pokiaľ ide o bod číslo 7, tak tam je skôr znenie rokovacieho mandátu, avšak ja tam zase kriticky vnímam tú odvolávku na všetky strany. To znamená prístup k patričným dokumentom všetkým stranám. To jednoducho možno americkým kolegom, ktorí tam rokujú a ktorí vlastne takýmto spôsobom majú mm, dokumenty k dispozícii, to sa od nich nedá očakávať. Takže preto tam je tá odvolávka na všetky strany a preto to nie je správne. My, Spojené štáty americké, tá stranu americkú nemôžeme očakávať od nich, že nám sprostredkujú dokumenty, keď to nebudú chcieť. Preto si myslím, že to treba v tejto oblasti zlepšiť. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Gomeš. Ďakujem pekne za text predložený. Myslím, že sú tu dôležité prvky. Tu a tam je text ešte trochu nedokonalý, bude si vyžadovať určité vylepšenie, ale ja si myslím, že zdôraznenie, tak ako povedal aj pán Fosar, že elektrický obchod musí byť začlenený, ale samozrejme nie v tomto veku, v digitálnom veku že budeme mať dohodu obchodnú, ktorá by neza- neobsa- neobsahovala elektronický obchod, to by nemalo zmysel. Musí ho obsahovať, ale musí to byť správnym spôsobom regulované a musí to byť patrične zabezpečená ochrana údajov, čo je vlastne kľúčový prvok zaangažovania elektronického obchodu do tohto procesu. Takže ja súhlasím s tou doložkou o ľudských právach. Áno, my predsa máme tieto dohody, tieto doložky vo všetkých dohodách a to je naša norma. Výnimky sú, keď nie sú tam tieto. Prečo by sme ich nemali mať so Spojenými štátmi americkými? Nemáme predsa najviac kontaktov so Spojenými štátmi americkými, nezhodujú sa naše predstavy rovnak, také, tak najviac so Spojenými štátmi americkými. Aj oni porušili ľudské práva, my to vieme, ale vlastne pokiaľ ide o hodnoty ciele, my máme veľmi veľa zhôd, takže prečo by sme jednoducho to nemali robiť a prečo by sa malo zdráhať USA tam dať takúto doložku. A pokiaľ ide o odsek 2, tak tam potrebujeme takisto zlepšenie znenia textu, pretože nie je teda jedna. Čítame deklarácia, ktorá bude uvádzať že sa nepoužíva. Možno, že tá deklarácia sa nezaslúži byť napísaná na papieri, ale jednoducho by sme sa tomu teda mohli vyhnúť takýmto spôsobom, keď si to nezaslúži ani re, to, že by to tam malo byť uvedené. Je veľmi dôležité, venovať sa predovšetkým tým základným zárukám, pokiaľ ide o sprostredkovanie údajov tretím krajinám. A ja si myslím, že ISDS je kľúčovým prvkom v tejto diskusii na úrovni Európskej únie, ako iste viete. A čo je dôležité? Dôležité je, aby sme neakceptovali e, vylúčenie, členský, e, vylúčenie štátnych súdov štátne súdy jednoducho nemôžu byť vylúčené. A keď sa snažíme využívať TTIP v tomto kontexte ako štandard na zlepšenie na globálnej úrovni, alebo na zlepšenie štandardov na globálnej úrovni, tak je to potrebné. A je tu ešte niečo, čo tu chýba. Chýba to v našich príspevkoch. Chyba to rovnako aj v tých pracovných dokumentoch, ktoré nám dal pán Lange. E, je to naša právomoc výboru LIBE, aby sme v tom pracovnom dokumente, ktorý pán Lange z výboru Trade predniesol, tam je kapitola ohľadne ochrane investície, takisto kapitola ohľadne udržateľného rozvoja obchodu, to sa týka dohôd kľúčových e, z ILO. A ja si myslím, že jednoducho musíme aj OECD do toho zakomponovať tie dohovory, ktoré sú závisné pre nás, aj pre Spojené štáty americké, ako napríklad boj proti korupcii, alebo boj proti praniu špinavých peňazí a takisto aj boj proti vyhýbaniu sa plateniu daní. A tu je ešte veľa vecí, tu je ešte veľa roboty, kde musíme urobiť tejto oblasti jednoducho parlament musí mať ešte väčšie, väčšiu právomoc. Spojené štáty americké nemajú problém s tým, že jednoducho dajú predsud banky, ktoré okrádali Spojené štáty americké. A my by sme mali takto postupovať, takže to je niečo, čo by tam malo byť obsiahnuté. A Myslím si, že Spojené štáty americké by s tým mohli súhlasiť. Ďakujem pekne, pani Gomez. A teraz máme čas na otázky, respektíve na vyjadrenie komisie. Pán Houben, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Ja budem veľmi stručný, vzhľadom na čas. Ja som zástupca eh, roko, hlavného rokovateľa, pokiaľ ide o TTIP a ďakujem pekne za vaše pripomienky. Poukážem na niektoré detailné informácie, ktoré vám môžu pomôcť, aby ste vedeli, že kým sa, eh, že ako ten text vlastne má vyzerať. Takže pokiaľ ide o transparentnosť, tam iba dve veci. Pokiaľ ide o transparentnosť, už hruba 3 týždne máme na našej stránke za DG Trade všetky texty, eh, s ktorými rokujeme na úrovni TTIPu, ktoré jednoducho sa netýkajú vstupu na trh. To znamená, všetky horizontálne texty vo všetkých oblastiach sú k dispozícii verejnosti. Takže pokiaľ ide o text eh, vstupu na trh, to je ešte stále predmetom rokovania, takže to ešte nie. Musíme jednoducho rešpektovať aj Ehm, tú dôveru, dôvernosť týchto dokumentov, pokým sa ešte obe strany jednoducho pripravujú na prijatie nejakých zásadných rozhodnutí na to, aby ten výsledok bol vyvážený, ale predsa len je to veľké množstvo transparentnosti a všetky tieto texty sú dokumentované e, veľkým množstvom faktických pripomien, veľkým množstvom fakt, faktov a na dôvažok čo sa nám teda podarilo? Urobili sme to, že všetky konsolidované texty, ktoré máme so Spojenými štátmi americkými, tieto sú k dispozícii členom INTA v čitárni tohto parlamentu a takisto predsedom a spravodajcom každého výboru vzhľadom na sektor, ktorému vlastne sa má vyjadriť, kde sa vyjadrujú svojom, svojim stanoviskom. Takže je to k dispozícii aj vám a v výbore INTA sa snažia zabezpečiť maximálnu mieru transparentnosti, ak by ste jednoducho chceli dostatočné informácie, dodatočné informácie, pardon, tak samozrejme ja mám zhruba 15 ľudí pod sebou, my sme vám k dispozícii, stačí nás zavolať a príďte k nám a my vám dáme všetky tie informácie, ktoré sa týkajú technických detajlov, ktoré by ste možno mohli potrebovať na to, aby ste sa poznámili. My si uvedomujeme, že TTIP je kontroverzným rokovaním a preto si takisto uvedomujeme, že musíme presvedčiť vám a vy potom zase musíte presvedčiť európskych občanov, takže je mojou prácou a ak vám môžeme nejako pomôcť, tak by sme boli skutočne radi. Pokiaľ ide o investície, tak by som chcel poukázať na to, že správa, ktorá predložila, ktorú predložila 150 stranovej verzii komisia. Je to veľmi detailný právny nástroj alebo právna správa, ktorá pokazuje na všetky možnosti. Niektoré veci, ktoré spomínala pani Gome, všetky tie otázky sme sa snažili im venovať v tejto správe a v takej zhustenej podobe ich predniesť do politickej scény, v kontakte, v kontakte tu s parlamentom a členskými štátmi by sme teda chceli o tom diskutovať so zúčastnenými stranami, aby sme teda mali spoločný názor na konci. Dúfam, že teda do jary sa to podarí. Je to všetko predmetom stanovisk, ktoré môj komisár jednoducho z celou inštitúciou, teda s parlamentom dohodne, ale účelom je to, aby sme začali tieto diskusie, aby sme sa jednoducho prepracovali cez všetky inštitúcie a cez stakeholderov, aby sme jednoducho na konci mali možnosť znovu sa spojiť a skontaktovať s USA v týchto rokovaniach, pretože momentálne je to tak, že všetko, čo sa týka ISTS, je jednoducho mimo rokovania dali, a zastavili sme to. Zastavili sme to, pokým nebude spoločný spoločné európske stanovisko, takže sa tešíme na ďalší rozvoj tohto stanovisko. Táto správa je faktická. Berie do úvahy aj stanoviska parlamentu a berie do úvahy jednoducho ďalšiu možnú spoluprácu na všetkých možných úrovniach. Takže ešte na záver by som povedal, pokiaľ ide o tento text, ktorý sa snaží nájsť určitú vyváženosť vo vzťahu k parlamentu, ale predsa len, aby som vás informoval, v rámci rokovaní s našimi americkými priateľmi sme vždy uvádzali, že privátnosť e, jednoducho, o tej sa nebudeme hovoriť, je tu viacero paralelných mm, kanálov, je tu aj interný domáci prvok v rámci EÚ, v rámci definície našich najnovších e, nariadení, takisto máme Safe Harbor, takisto máme dohodu Umbrella a takisto sa to všetko teda týka tých rokovaní, ktoré tu máme. A treba si uvedomiť, že tam je aj obchodný prvok, ktorý jednoducho stále ešte ostáva otvorený na to, aby bol umožnený tok údajov. Ale predsa len to je dodatočná utajenosť údajov, o tom sa hovorí mimo teda nad rámec TTIP. A to hovorím preto, aby ste jednoducho vy boli spokojní, pokiaľ ide o toto objasnenie. Takže my sme tu pre vás a čakáme od vás, že to je diskusia, ktorú e, budete vy potom vašim občanom ďalej sprostredkovať. My sme ochotní vám pomôcť, pokiaľ ide o nejaké technické prvky, ktoré by ste možno ešte chceli neskôr doplniť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Albrecht. Po tejto výmene názorov chcete ešte zareagovať nejakým spôsobom? Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za vaše pripomienky. Chcel by som povedať iba toľko, že je dôležité eh, vypočuť si názor komisie a v, každom, v každej fáze tohto procesu si musíme uvedomiť, a to treba povedať celkom jasne, že Európsky parlament nie je súčasťou týchto rokovaní, pretože rokovania sa robia na úrovni komisie a Spojených štátov amerických. To sa nedá spochybniť a Európska únia jednoducho musí to len odsúhlasiť. Európsky parlament to bude musieť na konci tohto procesu odobriť. Takže je veľmi dobré si uvedomiť, že my nemusíme vedieť, čo sa možno deje momentálne a reagovať na to, čo sa deje momentálne. My jednoducho musíme vedieť, aký kam to celé smeruje a čo je pre nás akceptovateľné na konci. Rokovania nie sú niečím, čo sa deje momentálne na základe toho, čo je teraz postavené na stole, ale to je jednoducho priestor, v rámci ktorého je možnosť ďalšieho vývoja zabezpečená. Takže je dôležité, aby parlament stanovil to smerovanie, ktoré je pre parlament akceptovateľné, keď sa bude rokovať na úrovni komisie. Takže jedna časť tohto smerovania od samého začiatku, ktorú stanovila Rada a parlament celkom jasne a preto musíme to zopakovať ešte raz, je, že by sme tu nemali mať porušenie ustanovení dohody vo vzťahu k platným pravidlám ohľadne utajovania informácií. Takže je dôležité spomenúť aj to, že to treba povedať celkom jasne, pretože vlastne čo povedala komisia, nehovoríme tu o ochrane údajov, ale hovoríme o tokoch údajov. Pre právnika celkom jasné, že na konci sa očakáva to, ak sa tieto, čo sa stane, keď sa tieto dva právne nástroje dostanú do sporu. Nemôžeme teda hovoriť o nich separátne, pretože to sú vlastne dve strany tej istej mince. Ak hovoríme o osobných údajoch, tak nehovoríme o ničom inom, s tým môžete nakladať ako chcete, ale keď hovoríte o osobných údajoch, tak tieto pravidlá jednoducho musia platiť a uplatnenie európskych pravidel, to je vlastne aj mandát rady, je to vlastne aj súčasť parlamentného rozhodnutia, to by malo byť potom súčasťou aj tohto návrhu. A ak nebudeme postupovať takto, tak nepotrebujeme ani toto stanovisko. O tom som presvedčený. A keď hovoríme o základných právach, tak ja plnej miere súhlasím s tou odvolávkou, ktoré tu boli spomenuté. Prednesol to pán Fos, vrátane tých rôznych základných pravidiel, ktoré tu sú, pretože ten, to úvodné ustanovenie vychádzalo iba z článku 16, tým súhlasím. Áno, my sme mali zobrať do úvahy e, skutočnosť, že to je taký všeobecný obraz týchto ľudských práv, týchto základných práv, ale Treba si povedať, že tento právny rámec musí byť rokovaný pri rokovaniach komisie. To jednoducho nikto nemôže spochybňovať. Ak by tomu bolo tak, tak by vlastne to primárne právo už nebolo primárnym. Takže to by malo byť takým referenčným bodom. A pokiaľ ide o ďalšie body, tam by som chcel vysvetliť, pretože vlastne tam bola tá legitímna otázka zo strany pani Gabriel ohľadne stavu diskusie v súčasnosti. Ja sa s vami podelím o dokument, ktorý sa dostal na svetlo dňa, ktorý, kde predkladali americké úrady ohľadne diskusí o údajoch, ochrane údajov, týkalo sa to aj osobných údajov, takže budeme musieť tejto situácii čeliť. To neznamená, že my povieme iba, že pokým to nie je oficiálne zverejnené, že jednoducho si myslím, že všetko je v poriadku. Ja si myslím, že túto situáciu musíme aj čeliť, musíme byť na ňu pripravení a musíme si uvedomiť, že už taká anticipácia toho, že niečo sa môže stať, už tu parlament celkom jasne musí povedať, že pravidlá ohľadne ochrany osobných údajov, ako to je stanovené v európskej legislatíve, obsahujú že to aj pravidlá o prenose údajov osobných, tak toto musí byť jednoducho ponechané a Nemôže tu byť žiadne narušenie takéhoto zo strany takejto obchodnej dohody. Ja viem samozrejme pochopiť, že tá odvolávka my sme zobrali iba tú časť uznesenia ohľadne hromadného, hromadnej kontroly, To je vlastne to, čo povedala pani Larustrin, že by sme jednoducho mali sa sústrediť na prebiehajúce rokovania, napríklad pokiaľ ide o tzv. dohodu Umbrella. Ja si myslím, že to je dobrý postup. Takisto si myslím, že to, čo povedala pani Gabriel, aby sa tam začlenili aj ustanovenia ohľadne vzájomného uznávania víz, to je takisto otázka, ktorú by sme tam mali zaprosiť, pretože takisto súvisí s našou kompetenciou a ja súhlasím s týmto návrhom v plnej miere a takisto súhlasím s tým, že by sa tam mohlo uvedať, povedať viac ohľadne ISDS, predovšetkým pokiaľ ide o demokraciu a právny štát. A aby som teraz zodpovedal otázku ohľadne od kompetencií, my sme žiadali o vypracovanie štúdio ASDS vo výbore pre právne služby a tam nám služby celkom jasne povedali, že tu ide o vzdielanú kompetenciu pre Libe a Júri, takže ja si myslím, že môžeme celkom ľahko sa vyjadriť k tomuto po k našim obavám a ja jednoducho chcem, aby každý z vás e, popracoval na vylepšení toho znenia, ktoré tu máme, aby sa tam pridali nejaké dodatočné body a aj tie dodatočné body vlastne boli celkom oprávnené. A ten návrh pani Gomeš ohľadne neprítomnej odvolávky na ILO alebo na štandardy OECD, to je takisto návrh, ktorý by mal byť zohľadnený zo strany tieňových spravodajcov. A aby som teda odpovedal na otázku ohľadne lokalizácie, pretože to je otázka, ktorú predložil Axel Frost. Otázka lokalizácie údajov, to je otázka, ktorá vlastne sa týka e, veľmi obľúbeného názoru ohľadne toho bodu Safe Harbor, pretože pokiaľ ide o lokalizáciu údajov, ak budeme mať iba nejaké datacentrum, napríklad v Spojených štátoch amerických, tak stále budeme mať ešte služby na európskom trhu, avšak vystáva otázka, že aká sa bude uplatňovať jurisdikcia, v rámci ktorej sa nakladá s týmito osobnými údajmi. A preto musí byť povedané celkom jasne, že jurisdikcia a to prepojenie jej ohľadne tej reformy, ohľadne ochrany osobných údajov, že to musí byť prepojené s tým trhom, kde sa služby alebo produkty budú uberať a toto prepojenie tu jednoducho musí byť ponechané. Preto toto ustanovenie tu bolo aj ponechané. A pokiaľ ide o elektronický obchod, tak ja si myslím, že Európska komisia ešte ani nenavrhla kapitolu ohľadne elektronického obchodu, ale jediný návrh, ktorý tu bol, bol zo strany Spojených štátov amerických, takže môžete to objasniť, či to tak bolo alebo nebolo, ale to je aspoň tá vedomosti, ktoré mám ja, takže to je návrh, ktorý vlastne bol predložený zo strany Spojených štátov amerických, takže musíme o tom hovoriť. A keď už hovoríme o kompetenciách, takže keď už hovoríme o elektronickom obchode, nesúvisí to s tými základnými právami, to nie je správne takéto prepájanie, pretože tu vlastne hovoríme o základných právach, ktoré by mali byť začlenené v tom elektronickom obchode. A keď už hovoríme o tomto, Pani predsednička prerušuje rečníka, takže v každom prípade nepotrebujeme to už viac predlžovať, pretože tie ustanovenia, ja som sa tam snažil celkom presne vyjadriť. Odsek 3 je ten centrálny, kľúčový, najdôležitejší a to ustanovenie ohľadne podpory tých pravidel, ktoré sa týkajú osobných údajov. Pán Albrecht, prosím vás, skončite, pretože už nemáme čas. Ďakujem, už končím. Už som skoro na konci. Tieto pravidlá a ustanovenia sú pre nás veľmi dôležité, ale ako som povedal na úvod, som otvorený na ďalšie návrhy, takže dúfam, že sa odsúhlasí toto stanovisko a umožní to výboru INTA, aby to takisto zapracovalo, zobralo do úvahy. Takže ak som to správne pochopil, máme tu lehotu 29. januára na to, aby sme mohli potom hovoriť o pozmeňujúcich návrhoch vo februári spoločne spolu s tenými spravodajcami. Ďakujem vám veľmi pekne všetkým za trpezlivosť a za vaše príspevky. Ďakujem pekne. Ja by som chcel ešte povedať, že lehota na prekladanie pozmeňujúcich návrhov je 29. januára 2015 12.00. No kolegyne, kolegovia, ako my viete, komisia predložila v júli minulého roka návrh na zriadenie úradu prokurátora na základe článku 86 PFEU. Podľa článku 86, keď je návrh dohodnutý s členskými štátmi na rade, bude zaslaný parlamentu na odsúhlasenie. Kde toto nie je proces spolurozhodovania, ale postup súhlasu. V svojom mandáte Európsky parlament prijal uznesenie spravodajcom bol pán Jakolíno na základe článku pravidla 81.3 rokovacieho poriadku, indikáciou rady o tom, ako EPPO má byť vytvorený a ako má pracovať na to, aby bol schválený v parlamente, keď nastane príslušný, príslušná chvíľa. Rada bola požiadaná, aby parlament plne zapojila do rokovaní. Na našom zasadnutí 20. novembra 2014 komisia a predsedníctvo rady nám dali aktualizáciu o aktuálnom stave na rade na základe na to, aby sme vyjadrili stanovisko parlamentu o nedávnomých vývojoch. Bolo rozhodnuté, že výbor LIBE vypracuje dočasnú správu podľa pravidla 99.3 rokovacieho poriadku, čo môže zohľadniť lotické predsedníctvo na zasadnutí rady 12. marca. Spravodajca, spravodajkynia pani Monika Makovej, dnes predloží jej správu a kvôli krátkosti času je text dostupný len v angličtine, takže pani Makovej, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, predsednička. Som predložila predbežnú správu o EPPO. A na Libre by sa malo o nej hlasovať v marci pred zasadnutím rady tiež v marci, keď chceme, aby rada zohľadnila stanovisko Európskeho parlamentu. V tomto prípade nie je bežný postup, kde rokujeme od na úrovni. Gives a consent only. So we tell... Takže my hovoríme rade, dáme súhlas, ak spravíte toto, toto, toto. Takže toto je cieľom predbežnej správy. Ale veľmi stručne. Prečo potrebujeme e PPO? No, odkiaľ vychádzame dnes? Máme približne 3 miliardy eur. To je neformálne číslo, ktoré poskytla komisia podvod na európskych fondoch 3 miliardy eur. A ďalej nastupných 8 rokov 2006 až 2013 Olaf eh, vyšetroval podvody za 8 rokov ukončili a poslali približne 430 súdnych odporúčaní členským štátom. Vieme, že OLAF len šťastie vykonáva administratívne vyšetrovanie a potom to poslali členským štátom. 8 rokov z týchto 430 odporúčaní OLAFu len 140 bolo vo všetkých členských štátoch alebo súdmi. To je 31 8 rokov. Toto je skutočne veľmi málo. Je to takmer nič. Keď zvážime reálne podvody proti európskym finančným prostriedkom. No a rovnako by som rada dodala, že okrem vyšetrení OLAFu sledovali národné orgány alebo nie, tak sú tiež členské štáty, národné orgány, Prokurátori s ťou prípady podvodu a riešia ich. Všetko toto nie je väčšina členských štátov. Niektoré štáty to robia a ja by som chcel povedať, že potrebujeme nariadenie na ochranu prostriedkov občanov, pretože ak napríklad v Nemecku alebo v Holandsku prebiehajú vyšetrovania riadne. V mnohých ďalších krajinách sa to tak nedeje. A nemeckí alebo holandskí občania sú tiež postihnutí, pretože ich peniaze sú v rozpočte únie. Takže aby to pochopili všetky krajiny. A keď sa im doma darí, tak niektorí ľudia nelegálne pripravujú prostriedky, no a väčšina, keď sa pozrieme na čísla, tak väčšina členských štátov nevykonáva vyšetrenie, získavanie peňazí späť. Takže ak začneme odtiaľto, uvedomujeme si, že potrebujeme zmenu. Mena by bol ten úrad prokurátora, ktorý by vyšetroval od začiatku až do konca tie prípady. Nie tak ako Olaf teraz, ale až do konca. Tam by odsúdil poslal na v členských štátoch a rozhodol o konkrétnych kritériách, aby prípady šli na súd v členských štátoch. V mojej správe dúfam, že budete so mnou súhlasiť, že potrebujeme silný úrad Európskeho prokurátora, tiež s ohľadom na diskusie, ktoré sa uskutočnili na rade doteraz, teda uprednostňuje štruktúru kolegia, nie hierarchickú štruktúru, ktorú navrhuje komisia. To znamená, že bo 25 európskych prokurátorov, jeden z každej krajiny, Veľká Británia, Irsko, Dánsko, možnosť optautu, jeden z každého členskej krajiny, a na vrchu by stál hlavný prokurátor, či by to bol jeden z 25, alebo niekto dodatočný, čiže 126 my sme požiadali o transparentnú otvorenú súťaž. Členské štáty môžu predložiť tri mená a komisia môže pre toho najlepšieho. A rovnako chceme hlasovať mm, o hlavnom prokurátorovi. Pripomínam všetkým, že my hlasujeme tiež o sudcoch v Luxembursku že príjmeme členov dvora auditorov, ombudsmana, takže ak budeme, e, teda schvalujeme sudcov v Luxembursku, mali by sme tiež e, hlasovanie prijatia generálneho prokurátora alebo európskeho prokurátora. Ďalej, bude 25, tak to znamená, že rôzne kolegia, ako štruktúry, ako komory, ktorých eh, počas týchto 25 bude členmi 3, 4, 5 budú riešiť prípady, ktoré dostanú. Ja žiadam o náhodnú distribúciu prípadov, či na základe konkrétnych kritérií. Čo je veľmi dôležité, je, že potrebujeme jasné rozlíšenie medzi jurisdikciou EPPO a národných orgánov. Chceme v každom prípade ľudia spýtali, kto je kompetentný a potom žiadali súdy, komory, plne čas, bez vyšetrovania. Jeden návrh je sledovať smernicu PIF, kde je zoznam prečinou proti finančným záujmom Európskej únie aby tieto boli príjmané v jurisdikcii úradu Európskeho prokurátora. Ďalej, národné prípady v jednotlivých krajinách, rovnako cezhraničné prípady sa môžu vyskytnúť. EPPO bude zohrávať dôležitejšiu úlohu v tých cezhraničných prípadoch. Ďalej, európsky delegovaný prokurátor v každom členskom štáte môže spolupracovať s všetkými ostatnými. To nie je podradenie. Ak európsky prokurátor a systém v tej krajine je odvádzať prácu náležite rýchlo, tak veci budú bežať a plynulo. A nie, tak bude spolupracovať s centrálnou, s centrálnym úradom No a teraz, čo sa týka investigatívnych eh, opatrení, to je tiež dôležitá otázka podľa môjho názoru, a to je aj v správe, vyšetrovacie opatrenia ako hľadanie, zatýkanie, odpočúvanie, sa to požiada v Taliansku, tak sa to bude riadiť s talianským právom. Pojete Nemeck, pred nemeckého sudcu, tak som dodržiavať nemecké právo. Takže dodržiava sa, dodržiavajú sa zákony krajiny, kde sa robia tie úkony. Tiež som počula, že ktorí ľudia by chceli dve autorizácie, jednu od krajiny, ktorá to požiada, ak je to rôzne od krajiny, ktorá ju musí ten súhlas poskytnúť. Súdna revízia, No, ma vyhľadá na základe rozkazu nemeckého sudcu, tak súdnu revíziu bude mať pred nemeckým súdom v súlade s nemeckými zákonmi. A rovnako z hľadiska právnej ochrany, v hľade s chartou, všetky dokumenty, ktoré príjma Európska únia, právna pomoc, deti, preklady a tak ďalej, takže všetko z hľadiska trestnoprávnych konaní sa uplatňuje aj z hľadiska právnej ochrany podozrených, podozrených osôb. Posledná veta. Dostal som ho otázok kolegu Axela o Eurojaste, Juste, Juste, a ja neviem, a nevidím tam žiadnu porušenie práce Eurojustu, ktorý sa zaoberá spoluprácou v niektorých prípadoch a opätovne a skutočne posledná veta zaoberáme sa tým, čo existuje teraz máme tu obrovské podvody existujú na tieto inštitúcie a to ukazuje, že veci treba zmeniť. Ďakujem pekne. Máme 8 minút do konca zasadnutia. Tieňová spravodajkynia pani Kaufmann, nech sa páči. Ďakujem pekne, predsednička. Ako vždy, máme stručne, aby som chcela poďakovať spravodajkyni. Predložiť predbežnú správu, to pokladám za politické, hľadisko politického načasovania je dôležité. keď chceme aby do vypočutý náš hlas, je dôležité, aby sme rýchlo prijali stanoviska s jasnými formuláciami. Pre nás je dôležité, aby európsky prokurátor bol nezávislý, efektívny, aby aj práva obvinených boli zachovávané a dodržiavané. Ja súhlasím s zákonným prístupom správy, myslím, že ste odvedli vynikajúcu správu a prácu. Rado by som len dodala, že ja za našu skupinu v niektorých pre nás dôležitých bodoch bolo dobré ešte upresniť niektoré veci. Ja uvediem pár príkladov, kde predložím pozmeňujúce návrhy a tiež týka našej prvej správy. To, sa, to je napríklad otázka, jasná regulácia kompetencií. Treba, aby existovali jednoznačné kritéria toho, kedy európsky prokurátor a kedy e, sú kompetentné národné orgány. Myslím, že dôležitá je regulácia spolahlivosti dôkazov. Aj tu sme prechádzajúce správe veľmi jasne povedali, že práva, ktoré sú uvedené v Rate základných práv a v Európskom dohovore o ľudských právach, že to sú dôležité e, body. A ďalej ešte dve poznámky, ktoré som videla, tak zdravý. a vidím, že to je práca na čiastočný úvezok pre európskych prokurátorov. No a tých bolo akceptovateľné, treba by bolo úplne jasné, že tí, ktorí sú európsky prokurátori, že musia túto úlohu jasne vykonávať. Dan letzter Punkt, äh, das sind die Verfahrensrechte. Sie wissen, dass das uns äh, sehr am Herzen a to pre nás dôležité. Rada terasa kde len poukazovala na ešte prijatú smernicu, nemôžeme čakať. V texte potrebujeme mať jasnú odvolávku na práva obvinený. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pán Mišeho. Oui, vraiment très rapidement. D'abord, félicitations à Madame Mako. Stručne blahoželám pani Makovej. Naozaj odviedla obrovský kus práce. Podporujeme ju rýchlo konkrétne body, pokiaľ ide o štruktúru toho gremia, keď sa pozriem na situáciu v rade, pyramidálna a federalistická štruktúra navrhovaná komisiou a podporovaná nami, tá asi nerealistická, aby eh, naozaj bolo to gremium eh, nezávislé, je potrebné vyhnúť sa medzi vládnosti. Spravodajkynia chce eh, posilniť úlohu Ehm, grémia. Myslím, že by sa mal dokonca oslabiť e, úloha jednotlivých e, prokurátorov, tak aby e, tá skupinová logika bola ešte viac dôraznená. Proces menovania, ja si myslím, že Európsky parlament tohto procesu nemusí byť priamo uh, Eh, prvý mal byť priamo zapojený eh, do tohto menovania. Týka sa to nezávislosti osôb, ktoré budú vymenované. Pokiaľ ide o rozdelenie právomocí, národná úroveň a Európska prokuratúra, bolo by dobré, keby tie kompetencie boli jasne rozdelené tak aby posledné slovo v prípade nesúhlasu eh, mal členský štát, to sa mi zdá nepri priateľné. Myslím, že toto právo by mala mať e, stála e, komora alebo kolegium, aby sa e, zohľadnili samozrejme námietky príslušného členského štátu. Tiež je dôležité upresniť spoluprávu medzi členskými štátmi a Európskou prokuratúrou ehm, tak, aby tu boli stále E, stále kontakty, týka sa to aj OLAFu, Europolu a Eurojustu, tak aby to takýmto spôsobom fungovalo. Ale ešte raz e, vyjadrujem obdiv práci, ktorú odviedla naša kolegyňa. And Mr. Albrecht. Ďakujem pekne. Ďakujem za správu. Pani Makovej. My podporujeme návrh vzniku úradu Európskeho prokurátora. pracovať predbežnú správu teraz je veľmi rozumné. A tiež je dôležité vytvoriť nejaké základné princípy, ktoré parlament už žiadal. A preto by som rád zdôraznil to, čo povedala aj pani Kaufmann, pretože procesné práva musia byť načetnuté veľmi jasne, hlavne kde hovoríme o automatickom uznávaní aktivít e PPO. Potrebujeme jasné procesné štandardy, ten všetkých aspektov, to je veľmi dôležité. A rovnako, keď EPP bude konať, tak musí byť referencia a je potrebná tiež eh, súda náprava voči tomu protokurátorovi, kam sa vrátiť na súd, no, či je PP kompetentný alebo nie, treba možnosť kontroly pred Európskym súdnym dvorom minimálne, ale samozrejme rešpektovanie nezávislosti PPO, to súdnom dozore, Európskeho súdna dvora a tiež vo vzťahu k tým členským štátom, ktoré nie sú súčasťou PPO, to je dôležité a to tvára prepojenie na Eurojust. Správajúca Axel Nemôžeme ignorovať, že v konečnom dôsledku je pomerne veľa členských štátov. Keď chceme, aby ich tam bolo čo najviac, kde ich viacero, ktoré nebudú tam Myslím, že to je nevyhnutné opísať o raďaste, ako budú komunikovať s týmto novým orgánom a rovnako, pretože to vytvára s tým most, ktorý môžu, ktorý sa môžu vydať členské štáty, aby sa pridali do toho úradu alebo sa priblížili v blízkej spolupráci. Myslím, že to je politicky múdre a v neposlednom rade je tiež politicky inteligentné, aby to robil Európsky parlament, pretože nesmieme zabúdať to, že táto zložka môže osobitná legislatívna, legislatívny postup, postup súhlasu a treba akceptovať, že my môžeme len schváliť alebo zamietnúť to, čo navrhne rada a už to vidíme, že nevzdielame všetky názory, takže bolo rozumné spojiť to s Eurojustom kde máme legislatívne postupy. Pretože pre nás, pre parlament, bolo užitočné, aby základné veci v procedurálnych právach tam boli. Ďakujem. Pani Kiniči. Grazie, grazie Presidente. Purtroppo la, la traduzione... Ďakujem pekne, pani predsednička. Budem musieť mať trošku viacej času, pretože tlmočníkom chvíľku trvá, kým dotlmočia. Ďakujem pekne spravodajkyni. Áno, Európska prokuratúra O tom včera hovorilo aj predsedníctvo. Hovorili, že je to veľmi dôležité. Čiže bez pochyb ide o dôležitú vec, tak aby sme sa popasovali s veľkými rozdielmi v boji proti zločinu v EÚ. Mohla by som stovať dlho, ale toľko času nemáme, čiže len zdôrazním, že je dôležité, aby sme mali naozaj nezávislú prokuratúru. Tá nezávislosť je veľmi dôležitá. A dôležité je to zohľadniť aj pri vymenovávaní členov, lebo toto v zásade garantuje nezávislosť. Celé to musí byť transparentné, otvorené, a nemôže to mať v ruka iba rada a môže to byť v spolupráci s Európskym parlamentom. Ja si myslím, že je dôležité, aby táto prokuratúra fungovala efektívne, aby tá práca bola odvádzaná rýchlo, ale samozrejme so zachovaním za každým záruk, ktoré sú samozrejme pri postupoch potrebné. Nejde o sporozdovanie, ide iba o súhlas, to si uvedomujem. Ja vítam tento návrh e, správy interim. Myslím, že tento návrh ide správnym smerom a dúfam, že aj ja budem môcť prispieť k tejto téme, lebo ja som to témou už zaoberala v minulosti a Rada by som teda pristela. Ja som činná spravodajkyňa pri inej podobnej téme vo výbore KONT. Ďakujem. Pán Fos. Ja sa pokúsim o stručnosť. Otázka štruktúra kolegia. Je to správne. Nie sú to dve také kola Apple, Eurojust, e, prokuratúry, procesné práva, o to bola už pani Kaufmann, to tiež považujem za dôležité. A tretia otázka, ako to vyzerá v rade? Je tam niečo nové? Ďakujem. Ďakujem. A teraz pani Majers. Ďakujem, pani predsednička. Včera sme tu mali lotišských ministrov a komisárka Jurová tiež hovorila o možnosti rozšíriť FPPO e aj na oblasť organizovaného zločinu. A toto tuším máme uvedené aj v f -ku. Takže moja otázka na spravodajkyňu je nasledovná. Chcete takéto rozšírenie úloh? Ak hej, je to podľa vás v súlade s princípom subsidiarity? Rada tu nie je zastúpená, ale možno by bolo dobre, keby reagovalo aj lotišské predsedníctvo. Ďakujem pekne a teraz e, veľmi stručne prezentácia komisie a rady. Takže rada, predsedníctvo, nech sa páči, naozaj stručne. Dobrý večer naozaj druhý deň. Ďakujem pekne za možnosť vystúpiť. Ďakujem pekne pani Mákovej za túto interim správu. Pokiaľ ide o predsedníctvo, chcem zdôrazniť, a včera ste to už počuli od úst ministra spravodlivosti, že toto je vec, ktorá je pre nás prioritou. Taliansk Európske predsedníctvo na tom vedlo obrovský kus práce. Máme kompromisný text na prvých piatich kapitolách. Naša práca sa zameriava na ostávajúce otvorené otázky v týchto kapitolách alebo v tých otvorených kapitol, kapitolách. Takže je dôležité, aby to bolo efektívne, nezávislé, treba to garantovať. My chceme v rade dospieť v kľúčových otázkach k čiastočnému eh, finálnemu stanovisku. Ak sa nám to počas predsedníctva podarí, tak potom Luxembursko sa bude môcť zamerať na konečné kapitoly, ochrana údajov, financovanie, personál. Niektoré z týchto sú však veľmi komplikované, takže naozaj nie som schopná predpovedať, či sa rade podarí svoju prácu na nariadení uzavrieť. Teraz poviem iba toľko, že lotické predsedníctvo, rovnako ako to talianské a luxemburské, teda celé trio. Budeme sa snažiť, aby sa táto vec pohla čo najskôr k finalizácii formálne aj neformálne. Vás budeme informovať o ďalšom vývoji. A práve som prišla z pracovnej skupiny, to bola už tretia, čiže robíme na tom. Ďakujem. Dobre, a teraz komisia, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Áno, čo podalo predsedníctvo, sedí aj pre komisiu, tiež je to naša priorita. Vítame návrh spravodajkyne pani Mankovej, ako vždy odvedla obrovský kus práce. Je to dôležitý krok v postupe. Dúfajme, že v tomto roku sa nám to podarí uzavrieť je to v schopných rukách Lotyšska a Luxemburska. Tri veci ale zdôrazním. No už to delegácie v zásade mm, spomínali. Jedno je to, že tie permanentné stále komory budú mať rozhodujúcu úlohu v rozhodovaní. Podstatnú v rozhodovaní. Súhlasíme s pani Makové, že niektoré rozhodnutia by mali byť vyhradené pre eh, tieto komory a prepušťanie eh, transakcie, mm, rozhodnutia o v určitých otázkach. E, Toto je dôležité, aby sa riešilo v stálych komorách. To je prvá vec. Druhá vec, plne súhlasím s tým, že procesné práva musia byť e, silné vychádzajúceho hoáky, charta, smernice a mali by byť posilnené, ak je to možné pretože otázka právnej pomoci e, nebude tam veľmi rozpracovaná, ale podozrivý by mali mať takúto pravdu ochranu. Pokiaľ ide o vzťahy s Eurojust, to je dôležité. Balíkový prístup oboch nariadení je potrebné zachovať. EPPO e a Eurojust, tieto nariadenia by mali vstúpiť do e, platnosti alebo účinnosť e, paralelne, to je veľmi dôležité. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Ja dúfam, že pani Makovej súhlasí s tým, že to dneska neuzavrie. ale naozaj stručne pol minútka. Áno, naozaj stručne na to, čo povedala pani Kaufmann, zareagujem. Ona napríklad hovorila, že je dôležité, aby bolo jasne zadefinované, aby to bolo jasne rozdelená jurisdikcia EPPO a národných orgánov. Ja som to povedala a správe, to je, ak to nie je jasné, ak to nebude jasné, tak to bude zmetok, nebude to efektívne, budeme prichádzať o čas peniaze, energiu a procesné práva plne súhlasím. Pokiaľ ide o e, ďalšie kroky odvolanie, tak je potrebné vrátiť sa na tú krajinu, kde e, pôvodné rozhodnutie bolo vydané. Ďalšie veci, väčšie rozhodnutia. Luxemburský súd by to mohol mať na starosti ale v prípade vyšetrovania operácia e, cezhraničného charakteru obráca sa za každým na Luxemburský súd. To by podľa mňa nebolo efektívne pre prokuratúru. Ak ma zatknú v Rumúnsku, rumúnsky súd ma zatkne, tak sa budem stiažovať rumúnskému súdu. Tak to je. Dobre, tie komory, dobre, naplniť čiastočný úvezok. Iba tí delegovaní prokurátori v štátoch budú mať e, part-time, nebudú pôsobiť v centrálnom úrade. Tam nemôže byť niekto na čiastočný úvezok. Čiže tých 20 menovaných komisiou na odporúčanie krajín delegovaní keď budú mať iné prípady, dobre, ale keď nie, ak sú tu určité prípady, tak by mal pracovať. Dobre, tu by som to uzavrela, aj tlmočníci chcú ísť domov. Áno, ďakujem pekne za túto príležitosť, za výmenu názorov a ďakujem pekne. Dovolte mi, aby som pripomenula, že ďalšia schôdza 27. januára vypočutie 21. januára. Uh, and the meeting room is ASP 3G2, joint INTA DROI hearing. Eh, Spoločné počutie INTA DROI, Human Rights and Technologies, digitálny dohľad a tak ďalej. Pozmeňovacie návrhy k práve pani Makovej predkladajte do druhý, do 18. Vynimočne pozmevate návrhy iba v angličtine, prosím. Ďakujem pekne za vašu účasť a ďakujem pekne aj tlmočníkom, ktorí s nami strávili celý deň. Ďakujem.